Mes chers collègues, je vous invite à prendre... Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Madame Georgieva est annoncée... Pani komisárka nás informovala, že príde v priebehu troch minút e, a preto už týmto otváram našu schôdzu. Predpokladám, že nie sú žiadne námietky k programu dnešnej schôdze. Chcem vás ešte informovať, že v najbližších niekoľkých minútach pani Georgieva nám bude prezentovať program revízie viacročného finančného rámca v polovici trvania a potom udelím slovo spravodajcom, teda spoluspravodajcom tohto návrhu stredodobej revízie tiež trvalému spravodajcovi eh, pre rozpočtový rámec a tiež stálemu spravodajcovi pre Európsku investičnú banku, ako aj pre finančné nástroje. Ďalej s tieňovým spravodajcom pre revíziu viezročného finančného rámca v polovici trvania a tiež koordinátorom. Vzhľadom na to, že máme už časové meškanie a vzhľadom na to, že program pani Georgievy je mimoriadne nabitý, aby sme dali pani podpredsedničke komisie priestor odpovedať na vaše otázky a vyjadrenia. Navrhujem, aby tri minúty, ktoré sme mali pôvodne naplánované na tieto vystúpenia, by sme upravili na dve minúty. Inak totiž pani Georgieva bude musieť odísť ešte predtým, než dostane možnosť odpovedať na vaše otázky. Ak teda súhlasíte, s týmto návrhom. Dohodneme sa na týchto dvoch minútach. Ďakujem vám týmto aj za pochopenie, za ústretovosť a tiež za to, že bude musieť, teda vám opäť ďakujem za pochopenie, že to bude musieť eh, trošku prísnejšie osledovať toto dodržovanie rečníckého času. O niekoľko okamihov eh, eh, sa už naše napätie ukončí. Včera, keď sa vedla rozpráva o rozpočtovom návrhu na rok 2017, som sa e, vyjadril, e, že sme ešte v snoch. Dnes ráno sme počuli pána predsedu komisie, ktorý e, hovoril o návrhoch, že budú zodpovedať našim snom a že pani Georgieva prichádza teraz z revízie vedržného finančného rámca pričom chce zmobilizovať všetky potrebné prostriedky na to, aby sa tieto sny mohli stať skutočnosťou. Teda ešte o niekoľko minút, o niekoľko sekúnd sa tieto sny predlžujú. Už vidím, že prichádzajú kolegovia z komisie a už vidím aj pani komisárku Georgievu. Prosím, potlesk. Pani predsednička komisie, ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás eh, našli čas dnes popoludní. Viete si predstaviť, aká veľká je naša netrpezlivosť, eh, naše sny. Všetci si totiž spomíname, aspoň teda tí, ktorí sme eh, tu boli na konci roka 2013, keď sa schváľoval viacročný finančný rámec na obdobie 2014 až 2020. Boli to chvíle prinášania veľkých e, obetí e, za dvoch podmienok. Jednak, že e, sa vytvorí pracovná skupina na vysokej úrovni, aby preskúmala otázku možných vlastných zdrojov. Minulý týždeň sme mali dostali k dispozícii správu predsedu tejto skupiny Mario Montiho. Ešte predtým, než budú k dispozícii vlastné zdroje, musíme počkať niekoľko týždňov. A tá druhá podmienka spočívala v tom, že v polovici trvania pristúpime k revízii viacročného finančného rámca. Teda, naše nádeje sa obracajú teraz na vás, pani podpredsednička komisie, a dúfame, že naše sny splníte. Nech sa páči, máte slovo. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás dnes popoludní. Merci, monsieur le président. Je regrette. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že som prišla e, trochu neskôr aj so svojimi kolegami. In a, in a press... Bola som na tlačovom briefingu s Katajnenom, s pánom Katajnenom za e, a vysokou predstaviteľkou komisie Mogherini. Bola tam pre mňa otázka a musela som na ňu odpovedať, kým som sem prišla. Takže naozaj hlboko sa ospravedlňujem. Sľubujem, že zachovám vaše sny a že tú latku možno dáme trošku nižšie, aby mohla sa zosnastať. stať realita. Urobím maximum, aby sa sny stali skutočnosťou. Môžete s nami rátať. Za ostatné mesiace sme intenzívne pracovali na hodnotení v polovici obdobia. Chcem sa s vami podeliť o výsledky našej práce. Tento výbor a ďalšie výbory v Európskom parlamente, ktorý, ktoré sa zapojili a prišli s odporúčaniami a námetmi. Ďalej chcem spomenúť ministrov na ECOFINE, s ktorými som diskutovala dvakrát a chcem spomenúť aj kolegov v komisii, ktorí odviedli ťažkú prácu. Prišli s námetmi, s podnetnými, detailnými námetmi k veci a férovými. Začala by som. Tento balíček má tri komponenty Komunikácia v polovici obdobia, to je pracovný dokument, návrh na revíziu viacročného finančného rámca a návrh na zjednodušenie finančné pravidla, finančných pravidiel a nariadení o finančných pravidlách, a, ako aj tzv. omnibusu. To sú základné právne akty. Máme tri návrhy, ktoré chcem e, zdôrazniť. Sú pre nás akýmisi vlajkovými loďami. FC do roku 2022 treba dosiahnuť e, zdvojnásobenie objemu FC 500 miliárd a návrh na nový Európsky fond na trvalodržateľný rozvoj v rámci plánu externých investícií a potom relatívne malý, ale veľmi vzrušujúci návrh na Wi-Fi pre všetkých. Tam sa umožní Európánom na verejných priestranstvách mať Wi-Fi. Komu by sa to nepáčilo? Pozrime sa teda na rámec, v ktorom by sme mohli tento návrh rozvinúť. Veľmi dobre ho poznáte, pretože som už mala šancu sa s vami pozhovárať o týchto veciach. Vy sa chcete sústrediť na výsledky a naša kapacita zadefinovať veľmi jasne, kde minieme prostriedky, ako ich minieme, ako to posúdime, aby sme dostali maximum z toho, čo máme. A takisto treba odkomunikovať občanom niečo, čo je veľmi významné a čo sa môže týkať e, možných kritík robíme kroky v týchto oblastiach. Chcem vám pripomenúť, že 27. septembra budeme mať e, druhý, druhé zasadnutie, konferenciu k rozpočtu. Rátam s vašou aktívnou participáciou. Zoberme si balíček. Má veľmi jasné tri ciele. Prideliť fondy prioritám a naše priority sú veľmi jasné pracovné miesta a hospodársky rast na jednej strane, bezpečnosť, migrácia, utečenci, externé hranice na strane druhej. Po druhé, vy ste odštartovali flexibilitu a agilitu rozpočtu, my by sme to radi rozvinuli ďalej a potom je pred nami úloha znižiť administratívne bremeno, zbaviť sa byrokracie. Celkovo keď sa pozrieme na tento balíček, je to 12,8 miliard eur, z ktorých revízia v polovici obdobia predstavuje 6,3 miliardy. To sú finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti nie sú pridelené na naše najurgentnejšie tri priority. Potom tu máme koheziu technickú 4,6 miliardy a ďalej tu máme migráciu, to už máme v návrhu na rok 2017 2,8 miliardy. Tých 6,3, ktoré, ktoré táto suma, nový prvok pre vás, 2,4 z tejto sumy pôjde na pracovné miesta a hospodársky rast, 3,9 miliardy na migráciu. Aplikovali sme veľmi prísne a zároveň veľmi jasné filtre na prúdenie peňazí. Chceme posilniť existujúce programy, ktoré sú na prospech Európanom. V parlamente viem, že sú kosme podporovaní 200 miliónov, Horizont 2020 400 miliónov, Bezpečná príprava 400 miliónov a Erasmus Plus 200 miliónov. Toto sú programy, ktoré majú dostatočné množstvo pridelených finančných prostriedkov a sú dôkazy o tom, že tieto programy fungujú. Pridávame miliardu na iniciatívu zamestnanosti mladých a ďalšiu miliardu na sociálny fond. Chcela by som povedať, že pozbudzujeme tie tri krajiny, ktoré sú najväčšími beneficientmi technického prispôsobenia a kohezie, Španielsko, Taliansko a Grécko, aby toto sú mimochodom krajiny so závažnými problémami s nezamestnanosťou mladých, aby využili toto posilnenie súm, ak si tak želajú, práve na tieto účely, na mladých. Môžu to použiť aj na migráciu, pretože tieto krajiny takisto, Taliansko, Grécko, má závažné problémy aj tu. Potom 115. tieto, mnohé tieto prúdy sa vracajú, tzv. reflows, a takisto chceme znížiť záruku z 50% na 35%. V parlamente, keď o tom počuli, tak povedali, povedali sme vám to už predtým, hovorili sme vám to a ja na to môžem odpovedať len to, že sme nevedeli, ako záruka pre mladých bude fungovať, boli sme trošku konzervatívnejší. Potom tu máme 50 miliónov na Wi-Fi pre EU, pre, e, pre EU. A na strane migrácie máme dve, dve veľké sekcie, interné aktivity Európskej únie, Frontex a nová agentúra EBCG a ďalšie externé zdroje, ktoré majú absorbovať e, šoky z krízy. A korene krízy je 1,4 miliardy a toto je rozdelené na 250 miliónov na externý investičný plán, 750 miliónov na migračné kompakty a 385 miliónov na ELM. E MFA to je kapacita makroekonomickej finančnej pomoci. Tuto je obálka s peniazmi a tu je logika, na aké problémy sú tieto peniaze zamerané a na nové aktivity peniaze dáme len keď budeme veriť, že tieto aktivity naozaj majú zmysel a dobre fungujú. Aby sme zvýšili pružnosť a agilitu, okamžite zdôrazňujem, že potrebujeme na to jednomyselnosť v rade, aby sme sa to, na tomto dohodli a odsúhlasili, aby sme zdvojnásobili súčasný nástroj flexibility a rezervu v núdzových prostriedkoch 250 miliónov sa musíme pohnúť vyššie, musíme takmer zdvojnásobiť túto sumu. V parlamente sme predložili pridelené rozpočtové prostriedky, ktoré boli e, vzané od inakiaľ, aby sa vytvorila nová rezerva na Európsku únijnú krízu a to je preto, aby tieto prostriedky v prípade akejkoľvek krízy v EÚ mohli byť okamžite mobilizované. Máme takúto kapacitu vytvorenú týmto spôsobom. Žiadame, aby bola externá aktivita konzervatívnejšia, aby sa 10 ponechala ako taká nárazová, nárazníková zóna alebo poduška. A takisto chceme obmedzenia zmeniť, obmedzenia, čo sa týka globálnych marží na záväzky a platby. Na ďalšom obrázku máme predpoveď. Vidíme tu, že v roku 2016 a 2017 sme minuli oveľa menej, ako bolo predpovedané, čo znamená, že neskôr budú prichádzať faktúry za to, čo sa nevyčerpalo tento rok. Moji kolegovia z Bulharska mi telefonujú a hovoria mi, čo sa to deje s tým rozpočtom na rok 2017, dostaneme menej peňazí a ja odpovedám nie. To znamená len to, že budete musieť zaplatiť menej faktúr na našom stole pristane menej faktúr, nebudete mať menej peňazí, ale tento rok jednoducho ne, nezaplatili sme, čo sa malo, ale sa to treba veľmi jasne vyjasniť a doplatiť. A keď sa ľudia nezmobilizujú, skončíme s takým jojom, pán Depres. Stropy na platobné prostriedky budú trvalo udržateľné, a to je niečo, čo naozaj musíme zabezpečiť, ak budú platobné nástroje zaratané nad stropy. Vieme, že ešte stále máme tento problém na vyriešenie medzi nami a radou, a globálna marža na platby sa použije plne na to, aby sa zmaximalizovala flexibilita, ktorá je požadovaná. Na tomto tiež musíme pracovať. Hovoríme tu o významných sumách, špeciálny nástroj, zvláštny nástroj, na ktorý sa môže prideliť až 10 miliard, 3,4 sme už zmobilizovali miliard. Niektoré budú iba akousi protivahou vyrovnaním. Nebude to ľahké všetko dať do vedna. Takto vyzerá teda predpoveď. Keď pozeráme na graf, ktorý bol zobrazený predtým, eh, chcem povedať niečo o stropoch. Musíme tam dodať peniaze nad stropy, pretože inak sa dostaneme do vážnych problémov. Už platby v roku 2017 sme vyvážili, vyrovnali v návrhu na roku 2017 je všetko vyrovnané. Ale 350 miliónov na špeciálny nástroj, z, ktorý, o ktorom bolo rozhodnuté v roku 2014, to sme vyriešili inak veľmi jednoducho. Tu je suma peňazí, ktorou zaplatíme všetky platby, ktoré sú predvydané a keď prídeme na koniec obdobia, tak nám to prekročí strop. Preto musíme riešiť túto vec ešte predtým, než sa takéto niečo stane. A napokon, aby, som eh, zjedno, aby sa zjednodušili pravidla na vynakladanie peňazí, budeme hovoriť o dvoch veciach. Zjednodušené, zjednodušený súbor pravidel únie viac dôvery medzinárodným organizáciám, ktoré sú dobrí v auditingu, v auditovaní, ktorí majú kapacity na manažovanie takýchto vecí, takže by sme mali veriť im a nie opäť robiť to isté, čo už niekto iný vie. A takisto chceme zjednodušiť 25 e, právnych noriem. Kolegovia hovoria o štvrtine a o vzniknutí veľmi tenučkej knihy pravidiel. Jednoducho len zo pár pravidiel, ktoré budú dôležité počúvať. Pri finančných pravidlách je dôležité, že treba revidovať to, čo sa pridelilo, ako sa to minulo. Legislatívna práca bude naozaj významná v tejto veci, pretože čo chceme, nie sú jednoducho len jednoduchšie pravidla. Chceme efektívnejšiu kombináciu nástrojov. Chceme, aby sa podávali správy, ktoré sú o výsledkoch a, čo je pre nás veľmi dôležité, chceme, aby sa občania zaangažovali viac. Chceme, aby ľudia sa pýtali, čo e, európsky rozpočet môže urobiť pre nás. Prečo občanov nepodnietiť, aby využili voľné e, Wi-Fi zadarmo, či to chcú skôr na námestí, alebo v knižnici, alebo na stanici, kde ho chcú to Wi-Fi. Ľudia nech povedia, aby rozpočet sa minul tak, ako chcú oni. A aby sme aplikovali veľmi jednoduché pravidlo, transparentnejší rozpočet je takisto zodpovednejším rozpočtom. Ak chceme byť zodpovedný. Zamerajme túto zodpovednosť nie voči auditorom, ale zodpovednosť voči ľuďom, voči občanom. A posledný diapozitív, e, načasovanie, už nebudem veľa hovoriť, už som vám zobrala dosť času. V podstate v kocke sa tu hovorí, že musíme pracovať rýchlo a skončiť do konca tohto roka alebo maximálne veľmi skoro budúci rok. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Takže sú tu isté časové obmedzenia. We, are driving back to, to... Večer šoferujeme naspäť do Bruselu, takže môžeme tu dovtedy zostať, ale väčšinou pri takýchto diskusiách sa nemá zmysel to nejako veľmi naťahovať, potom už to prestáva byť zaujímavé, myslím si. Bon, alors, les interventions que j'avais quand... Takže mám tu eh, teda návrh taký, že by e, tie, tie vystúpenia dvojminútové e, mohli trvať aj 3 minúty, ale nie viac ako 3. Takže spoluspravodajcová Izabel Toma, nech sa páči. Ako prvá vystúpite vy. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani podpredsedničke za to, že medzi nás prišla, že nám predstavila tento projekt ale najmä za to, že ste zohľadnili isté e, návrhy Európskeho parlamentu. Poprvé, teda, že ste dnes dali na stôl, dali istú revíziu, skutočnú revíziu. E, pokiaľ ide o flexibilitu, tak myslím, že tam, e, keď hovoríme o nekompenzácii tej marže, prípade neočakovaných e, výdavkov alebo aj tej e, globálnej marži tam naozaj sa snažíte e, v prospech flexibility konať, to nás teší. A je to vlastne v súlade s tým, čo sme aj my navrhli. Potom je tu vytvorenie toho urgentného fondu, zdvojenie, to, alebo to je zdvojenie toho fondu urgentnej pomoci. A potom po druhé chcem takisto kvitovať to, čo navrhujete, pokiaľ ide o nejaké dodatočné objemy alebo sumy v oblasti tých hlavných priorit únie. Tam máme rovnaký názor a naozaj to nás tiež teší, že, ste, e, že to vidíte podobne. A teraz veci také možno menej pozitívne z mojej strany, pokiaľ ide o ten váš návrh Ten dokument sme dostali, dá sa povedať, až na poslednú chvíľu, aj to nie je oficiálne, ak sa nemilím. Takže tak detailne sme si to ešte nepreštudovali, alebo nemohli preštudovať, ale je tam niekoľko problémov. Poprvé, máme tu čísla, pokiaľ ide o výdavky, ale nemáme tu úplne e, čísla, pokiaľ ide o príjmy. E, skade prídu tieto nové sumy? Kde ich získame? Čiže tie záväzky, tam je to nejako uvedené, ale je to ako z marží, aj to je istý problém, treba si povedať potom z akých marží, z akých rezerv, väčšine prípadov e, už sú tie stropy dosiahnuté, takže asi tam veľa toho ani nezostáva a tak ďalej, ale proste treba si povedať, skade tieto e, výdavky budeme platiť, z akých príjmov. A potom po druhé, pokiaľ ide o to, čo sme my E, vyrátali ako isté dodatočné potreby, tak tam sme ešte dosť ďaleko e, od toho, čo navrhujete vy. Tam konkrétny príklad, e, garancia pre mladých, 1 miliarda sa tam navrhuje. My teda navrhujeme miliardu ročne, už neviem koľko rokov. A vy to nenavrhujete, takže tam je istý rozpor. Na to sa treba ešte pozrieť. A potom otázka pladieb, ale aj záväz, Ehm, pretože vy hovoríte, že tie záväzky sa budú využívať, ale možno sa mýlim, ale mám pocit, že treba dosiahnuť úroveň L plus 3, čiže ako si to presne predstavujete, pokiaľ ide o tieto záväzky? Potom je tam otázka transparentnosti rozpočtu. Pán predseda povedal, že dobrý rozpočet je rozpočet, ktorý sa dá ľahko vysvetliť občanom, A pritom vy viete, že keď sa tam nejaké externé fondy alebo keď tam pribúdajú takéto externé fondy, externé voči Únii, voči inštitúciám Európskej únie, to predstavuje istý problém z hľadiska transparentnosti. Potom tu ďalší problém, zdvojenie FC, o tom ešte bude rozpráva, pretože zdvojenie, prečo neznížiť tú záruku, to sme my navrhli, aby ste to pripomenuli, takže prečo nie. A otázka potom už je, ako sa tá suma využije. Takže problémy záväzkov, to som spomínala, problémy v súvislosti s transparentnosťou, tiež spomínala, ďalej tie sumy, objemy, hovorila som aj o tom, že tam chýbajú nejaké tie, ten, ten pôvod tých príjmov, skade prídu a potom posledná vec je to teda revízia. Je tam veľa rôznych vecí a zároveň je to revízia, ktorá spadá do viacročného finančného rámca, o ktorom sme hlasovali v roku 2013 a nie je, nie je napísané, že tie stropy, tak ako sme si ich my želali, e, tak nie sa o nich nehovorí, tak to je škoda. Takže moja takáto prvá analýza by bola to, čo som doteraz povedala. Možno to nie je úplne presné, ale dúfam, že dávam to istú predstavu o tom, ktorým smerom budeme e, pracovať. Ďakujem pekne. Je tam ešte above ceiling, pokiaľ o tie platby, takže tam je možno predsa len nejaká marža. Nech sa páči, pán kolega. Eh, Ďakujem eh, pekne. Pani komisárka, pán predseda. Keď hovoríme o tejto strednodobej revízii, a čo si aj prečítame v nariadení, pokiaľ ide o MFF, malo by to byť povinné takáto eh, review, respektíve revízia, pokiaľ je to potrebné. Čiže Vítam aj návrh komisie, keďže je to práve teraz vhodné, as appropriate, tak e, toto je presne tá situácia, že potrebujeme takúto revíziu. Ale máme dva druhy revízie. Poprvé, reviduje sa, revidujú sa príjmy, alebo teda zdroje, aj čo zostáva, ale toto nie je ten prípad, pretože žiadne nové peniaze tu nie sú, žiadne nové zdroje, takže to je iba otázka reštrukturalizácie finančného výhľadu a rozpočtu. Takže celá otázka je, návrh komisie je, ako lepšie využiť tie peniaze, ktoré už máme k dispozícii. A potom otvorená otázka je, čo s ročnými rozpočt- rozpočtami 2017, 18, 19, 20, aké budú úrovne platie v ročných e, rozpočtoch. Toto je takisto dôležité. Takže samozrejme, radi by sme privítali tú revíziu, to poprvé. A keď porovnávame návrh v našom nariadení a teda tú našu iniciatívu správu a ten váš návrh sa tam isté prvky, ktoré tam chýbajú. Ale myslíme si, že to je výsledok e, možno analýzy. Napríklad my navrhujeme nielen záväzky, ale aj tie nadbytky, aby peniaze zostali v rozpočte. Dobre vieme, že reakcia rady bude taká, by som povedal, ešte agresívnejšia, než v prípade záväzkov. A teda chcem povedať, že my sme nejako od toho neodstúpili, sme sa ešte nevzdali. Je to ešte stále otázka, ktorá je na stole. Možno, že nie dnes, ale na neskôr, ale stále to platí. A my môžeme predikovať reakciu rady. Ako ste povedali viackrát, rada nebude rada, nebo spokojná, pokiaľ e, dojde dôjde k akékoľvek revízii, ale je takisto dôležité vysvetliť, že ak hovoríme o výsledkovo orientovaných politikách alebo rozpočtoch, tak treba revidovať štruktúru. Treba použiť všetko, čo je k dispozícii. Toto bol boj aj pred rokom 2013. Boli isté nástroje, ktoré boli pripravené a ak je potreba, teda pripravená využiť vtedy, keď bude potreba. Teraz je tá potreba e, reálna, treba zmeniť situáciu, máme ešte 3 roky, takže to je istý rizikový krok zo strany komisie voči rade. Ja si myslím, že parlament vás podporí v tomto boji, ale zároveň chceme povedať rade, že toto je iba prvý krok, pretože niekoľko mesiacov budeme už bojovať, pokiaľ ide o ďalší výhľad. A teraz vlastne pripravujeme našu diskusiu na ten ďalší výhľad a nie ten súčasný. Čiže vítame prvý návrh. Myslíme si, že budeme hovoriť s vami a s radou o probléme plade, to je dôležitá otázka a ide teda najmä o záväzky, ale aj o platby. A chcem vám ukázať, že toto je taký veľmi dôležitý čas, e, moment alebo dôležitá časť našej diskusie. A posledná vec, čo je dôležité pre našich občanov. Oni diskutujú o tom, aké sú naše priority, pretože revízia sa netýka iba peňazí, revízia sa týka aj priorit. A to je otázka, my teraz sa nachádzame v nejakom strednodobom e, bode tej revízie. Otázka je, či treba zmeniť priority alebo nie. To je otázka na tú strednodobú revíziu. Ak chceme meniť priority, treba mať na to aj k dispozícii peniaze, aby sme to mohli spraviť. A mali sme veľmi dlhú diskusiu na výbore, ak máme priority a nemáme peniaze, tak zbytočne to celé robíme. Je to strata času. Takže preto by sme mali v našom signále, ktorý vysielame, byť jednoznačný. Ďakujem pekne. Ste si všimli, že som bol trochu zhovievavý k obom spoluspravodajcom. Odteraz však už budem naozaj prísny. 3 minúty ani sekundu navyše pani Gresle, stála spravodajkyňa eh, pre eh, finančné nariadenie nie je prítomná. Chce sa vyjadriť koordinátor za EPP? Nech sa páči, áno. Veľmi rád, pán predseda, budem hovoriť po portugalsky, ak dovolíte. Chcel by som zablahoželať a poďakovať pani komisárke k jej návrhu, za, za jej návrh. A chcem um, tiež poďakovať za to, že sa držala našich návrhov, ktoré veľká väčšina Európskeho parlamentu podporila. Uh, v súvislosti s, so strednodobou revíziou viacročného finančného rámca. My sme vkladali veľké nádeje do tejto revízie. Ešte raz ďakujem. Myslím, že rada um, môže byť spokojná a mala by byť rovnako ambiciozná ako aj parlament, pretože všetkým nám predsa ide o to, aby sme vyriešili problémy našich občanov. Tiež tu ide o sumy, ktoré e, sa e, sprístupne členským štátom ja nikdy nechápem, mm, prečo sa rada zachovala tak masochisticky a zdalivo nechcela riešiť problémy, ktoré sú na stole. My predsa sa snažíme ponúkať riešenia problémov našich občanov. Hovoríme tu o zamestnanosti, o raste. Toto sú predsa priority, na ktorých sme sa všetci zhodli. Výskum, vývoj, záruka podpory mládeže, Erasmus+, je teda potrebné mm, problém zamestnanosti riešiť, najmä eh, čo sa týka nezamestnanosti mladých. Dohodli sme sa, teraz dohodli sme sa aj v tom, že 1 miliarda eur nestačí. Dúfali sme, že rada tu eh, potiahne s nami za rovnaký eh, koniec povrazu. Týka sa to predsa aj rady priamo. Čo sa týka cieľa zjednodušiť a zvýšiť efektívnosť, výkonnosť, to všetko si všetci želáme. Chceme, aby stratégia EU 2020 sa mohla plniť v praxi a aby k tomu boli prisúpené prostriedky, a to v plnej miere. Ide o malý podiel z HDP, e, menej ako 1% z HDP a toto 1% chceme predsa aj čo najefektívnejšie využiť. ale rada e, bude musieť vyriešiť jeden konkrétny problém a síce je potrebné, aby platby zodpovedali aj záväzkom. Rada sa nemôže e, vyvliekať zo svojich povinností. E, záväzky, ktoré boli stanovené, sa musia aj splniť a splatiť. to predsa podkopáva dôveryhodnosť celej Európskej únie. A my eh, radu žiadame, aby bola dôveryhodná a aby bola rovnako ambiciozná ako aj Európsky parlament. Návrh je teda veľmi vítaný, ale chcem ho ešte zúrazniť v mnohých aspektoch. Teraz dostáva slovo pani Gardia Zabal, stála spravodajkyňa pre pôžičky z Európskej investičnej banky a finančné nástroje. 3 minúty. Ďakujem pekne. Kolegovia už celkom dobre vyhodnotili predložený návrh. Sú tu určite zaujímavé veci v návrhu pani komisárky. Začnem s tým pozitívnym. Sú tu vlastne tri hlavné požiadavky parlamentu zahrnuté. Zjednodušenie, viac peňazí tam, kde sú tie hlavné priority Európskej únie a potom flexibilita. To sú tie tri hlavné požiadavky, ktoré sme my ako parlament mali a naozaj je pravda, že sa splňajú aj v návrhu komisie. Ale takisto je pravda, že e, tá kvantifikácia e, to je 6 miliard a to je približne 1% z toho, čo zostáva z finančného rámca. Čiže nemôžeme sa nejakým spôsobom e, pretvárovať a tvariť sa, že európsky rozpočet vyrieši všetky problémy Európskej únie, ale aj s týmto jedným percentom nedosiahneme ani to, čo by sme inak mohli dosiahnuť. A 6,3 eh, miliardy, neúplne jasné, skade budú pochádzať. Ak som dobre pochopila, tak je to z tých eh, marž, rezerv, global margin for commitments, flexibilita a tak ďalej. Čiže de facto to nie sú žiadne nové eh, zdroja. To je najviac negatívna časť z môjho pohľadu. Čiže zostávame v tom rámci, ktorý už bol aj doteraz, a keď sa vylepšuje a tie návrhy, ktoré sú tu, e, vylepšujú to, čo nám slúbili, keď sme rokovali. Čiže de facto nejde o nejakú novú injekciu verejných zdrojov do priorit, ktoré potrebujeme. A myslím, že Manuel Fernández to dobre povedal e, Nerozumiem, prečo naše vlády sú takéto masochistické keď e, nie sú proste ochotné riešiť svoje vlastné problémy. A pokiaľ Európska únia e, môže v týchto veciach, alebo mohla by dobre e, pomôcť týmto štátom ich problémy riešiť, tak prečo to odmietajú? A potom posledná otázka, keď sme rokovali o tomto finančnom rámci, tak jedna z podmienok bola hovoriť aj o vlastných zdrojoch. Máme tu skupinu na vysokej úrovni, pokiaľ ide o vlastné zdroje. Oni čoskoro budú mať hotovú e, správu, ale nevidím tu dokonca ani ten výraz vlastné zdroje nikde v tomto návrhu. Neviem, či to je niečo, čo e, komisia plánuje s tým začať pracovať v najbližších mesiacoch, alebo ako to je. A ešte mám 30 sekúnd. Merci. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo, teda dostávajú slovo tenevi spravodajcovia, najskôr pán Ashworth Chairman, thank you very much. I should be brief. Um, firstly, I... Ďakujem pekne a ja chcem zablahoželať eh, pani eh, komisárke. Do veľkej miery to totiž eh, podporujeme. Najmä ma zaujala vyššia mera flexibility a zjednodušovania, čo, ako iste viete, je mi veľmi srdcu blízke. Nejde až ani tak o to, v akej situácii sme teraz, ale akým smerom ideme, čo je podľa mňa v tejto veci najpodstatnejšie a ja dobre to, čo sme už urobili, ako už aj kolegovia predo mnou, aj ja chcem zdôrazniť, že tu pôjde najmä o podrobnosti a spomenieme niektoré z nich. Celkom iste ešte bude priestor od nich potom podrobnejšie diskutovať. Konkrétne tri podrobnosti by som chcel spomenúť. neskôr fond FC. Úspešnosť FC e je eh, eh, rozhodne povšimnutia hodná. Ja som zaznamenal vaše vyjadrenia o recyklácii financovania tohto fondu. Chcem sa opýtať, či sa počíta s pokračovaním financovania za aktuálneho rozpočtu, alebo či e, budú potrebné nové čerstvé peniaze ďalej. Po druhé, isté, že všetci podporujeme financovanie migrácie a podpory mládeže, ale chcem trochu upozorniť, že veľmi často tieto programy sú síce na úvod spojené s veľmi e, šlachetnými cieľmi, ale napokon e, sa to zmení. E, napokon sa napríklad v prípade podpory mládeže ukázalo, že náklady na jedno pracovné miesto sú astronomicky vysoké. Musíme si neustále pripomínať, že mládež potrebuje predovšetkým rastúcu ekonomiku, ktorá bude e, sama o sebe vytvárať pracovné miesta. Teda nesmieme v tomto smere poľaviť. A ešte posledná poznámka aktuálne platné záväzky, najmä ambiciozne plány, ktoré sa týkajú nezaplatených faktúr. Chcem sa opýtať, či v tomto programe, ktorý ste nám e, priblížili, sú zohľadnené tieto nezaplatené faktúry a či sú tam nejaké konkrétne plány, ako to v budúcnosti vykryť. Ďakujeme pekne. Teraz pán dobre. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa chcem ospravedlniť vám, pán predseda, aj vám, pani komisárka, nemám možnosť sa vypočuť celé vaše vystúpenie. Mm, teda je to len e, moja prvá reakcia. Musel som totiž vystúpiť ešte v plene, preto som prišla trochu neskoro. Kolegovia, ktorí oceňujú e, váš odpovedný prístup, e, nenavrhujete len prepracovanie, revíziu, také to bolo očakávanie parlamentu, bolo to aj v stratégii, ktorú sme odsúhlasili, ktorá vyplynula aj z práce dvoch spravodajcov, Je to gesto, ktoré rozhodne oceňujem a vzhľadom na aktuálny kontext e, je to veľmi priaznivý vývoj. Aj vzhľadom na to, že členské štáty nie sú e, veľmi ochotné otvárať svoje štátne pokladnice v aktuálnych e, podmienkach a ďalšia aktuálna skutočnosť je taká, že vzhľadom na situáciu v viacročnom finančnom rámci vieme, že došlo, išlo, došlo k istým úpravám. Akékoľvek úpravy si však vyžadujú jednomyselnosť v rade pri schvaľovaní. Aj keď máme možno e, sny, predsa len e, rozpočtové sny nie sú vždy príjemné. Bali, ktorý nám navrhujete, pani komisárka, najmä čo sa týka zjednodušení e, pri pravidel výdavkoch, sú zaujímavé, ale chcem sa opýtať, Pôjde naozaj o zjednodušenie, pôjde naozaj o uľahčenie eh, práce mnohých operátorov, ktorí sú veľmi zaťažení mnohými administratívnymi povinnosťami. Musíme um, veľmi pozorne dbať na to, či niektorí práve naopak eh, nechcú pravidla ešte viac komplikovať. V aktuálnom eh, cykle by sa mali prostriedky čo najefektívnejšie vynaložiť a, a tá kontrola má za následok niekedy príliš komplikované pravidlá pre eh, operátorov. Ja chcem, aby bolo jasné všetkým kolegom, a vo všetkých politických skupinách zdôrazňujem, aj v tých najväčších politických skupinách, že práve O takúto formu zjednodušenia nám tu ide. Dúfam, že som to povedal jasne. Ďalej, tretia poznámka. Ak dovolíte, ešte malá úsmevná poznámka. E, všimol som si na šiestej strane vášho dokumentu, že fungujete tak trošku ako um, nejaký prostriek medzi parlamentom a radou, pretože uh, tu zhrňate um, rokovania medzi parlamentom a radou Žiada sa od nás plniť um, isté požiadavky, isté pokyny, um, predložiť balík v úplnej celistvosti jednak a tiež e, snažiť sa nerokovať o tomto balíku v jednotlivých výboroch. Ďakujeme pekne e, za tieto strategické rady a pokyny pre rokovania Um, aj za to ďakujeme, že sú bezplatné tieto rady. E, ďalej nasleduje pani Miriada. Predovšetkým chcem poďakovať pani komisárke Georgieve za všetky jej úsilia. Snažíme sa spracovať si sami pre seba všetko, čo ste nám predložili a ja by som si dovolila niekoľko pozorovaní. Vidím pozbudenie pre občanov, napríklad miestne aktívne skupiny, a ľudia, ktorí žijú v vidieckých podmienkach, si myslím, že by mohli sa lepšie zapojiť. Takisto v oblasti telefonovania, flexibility, to je vždy vítané. Rád by som, rada by som počiarkla aj ďalšie návrhy, napríklad eh, to, že sa stále snažíte o rast, hospodársky rast a zakladanie pracovných miest, hoci je to veľmi skromná suma tu na navrhnutá. Ja som už spomenula že iniciatíva pre zamestnanosť mladých, my by sme na, radi videli milio, miliardu. Hovoríme vždy o mladých, ako keby to bolo niečo e, do budúcnosti. Nie, mladí sú tu už teraz. A teraz musíme celkom vážne sa zaobrať ich problémami. Ďalšia obava je, že navrhujete efektívnejšie použitie finančných nástrojov, ale to samozrejme e, treba posilniť kompetencie IRB e a programy EÚ a projekty EÚ, ktoré poslúžia zraniteľnejším skupinám. Kritizovali nás za programy ESFI, že naozaj nie sú určené tým, ktorí ich najviac potrebujú. A ešte jednu vec. Ja mám vždy na mysli našich občanov. A naši, na našich občanov teraz dopadne Brexit. Čo to bude znamenať z hľadiska príjmov, z hľadiska výdavkov, najmä pre tie regióny a krajiny ako moja krajina, ktorá je veľmi ovplyvnená e, Brexitom Írsko, pravdepodobne bude ovplyvnené cezhraničným obchodovaním e, a odtiaľ sa bude odvíjať ďalšie obchodné, budú odvíjať ďalšie obchodné aktivity a efekty a potrebujeme v rozpočte na to myslieť. Merci, madame. La parole est maintenant... A... Ďakujem pekne. Ďalej pán Maragal. Ďakujem pekne, pán predseda. Gracias, Ďakujem pekne za to, že ste prišli, pani komisárka, medzi nás, že ste splnili ten slúb, predložiť tento návrh. Keď sme dostali prvú verziu včera, toho, čo nám dnes tu vysvetľujete, tak eh, mali sme istú nádej, bola taká pozitívna verzia, nádejná verzia. Boli tam isté malé písmenka, potom ktoré pribudli a nejaké čísla a tam už nie sme takí nadšení, trošku sme sa vrátili k realite, povedzme, alebo do reality. Ale keď to porovnáme eh, s tou správou, ktorú táto, tento výbor v júli e, schválila, tak keď sa snažíme aj o istú je povedzme, porovnanie medzi tými konceptmi, tak stále je tu istá vzdialenosť, pokiaľ ide o obsah, pokiaľ ide o rozhodnutia, obsah e, rozhodnutí, takže ten sa rozširuje a je to istý návrh revízie, ale pokiaľ ide o efektívnosť, o skutočnú efektívnosť, tak ide skôr o isté, istý veľký návrh, pokiaľ ide o interný transfer alebo interné transfere v rámci už existujúceho finančného rámca. Čiže nemeníme tento rámec, pracujeme v rámci toho e, rámca, ktorý už máme. Čiže nič sa tu nepridáva, žiadne euro navyše tu nepribudlo. Toto treba jasne povedať. Trošku sa tu nejaké sumy e, presunuli, reallocation, skôr než by pribudli nové zdroje. Môžeme byť e, v súhlase, pokiaľ ide, e, alebo súhlasiť s nami, pokiaľ ide o niektoré veci, ale pokiaľ ide o tie priority, aké, aké sumy tie priority dostávajú, tam sa nezhodneme. Tie priority samotné sú v poriadku, ale to, čo sa potom s nimi deje, to už podporiť nemôžeme. Potom je tu ďalšia vec, ktorá už zaznela, ale chcem to zopakovať. Treba jasne povedať, skade tieto peniaze prídu. Odkiaľ budú pochádzať eh, pretože zatiaľ nie je jasné, odkiaľ prídu tieto peniaze, ktoré sa budú využívať na tieto nové alokácie. Potom e, tá krizová rezerva, s tým súhlasíme. A potom ešte jedna drobnosť. Máme tu isté obavy, pokiaľ ide o niektoré konkrétne podiely, napríklad v oblasti migrácie. Je tu istá, istý dvojitý rozmer interný aj externý a my v rámci vnútorného trhu e, sa nechádzame v nejakej situácii, že buď bezpečnosť alebo spolupráca. Keby to tak bolo, tak to by bol veľký problém. Ak by to tak malo byť, tak treba toto vnímanie zmeniť. A potom tie programy, ktoré všetky krajiny očakávajú, ktoré prijímajú aj ako členské štáty, tak možno by sme sa mohli ešte viacej snažiť vylepšiť tú európsku politiku, skutočnú európsku politiku na obdobie a na tú krízu, ktoré momentálne sa nachádzame. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šady. Mr. Arnold will, will take the floor. Ďakujem pekne. Pán kolega tu na za FTD vystupí. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka Georgieva, ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Čo sa týka referenda v Spojenom kráľovstve, mám pocit, že sa pozerám na veci ako keby znútra. Veľa vecí, ktoré ste povedali, s nimi súhlasím, plne súhlasím. Je tu potreba zjednodušiť štruktúru. Vždy, keď sa človek snaží zjednodušiť e, štruktúru, treba zvážiť politické záležitosti, politickú vôľu a niekedy sa dostaneme ešte do komplikovanejších štruktúr. Ja som už pred niekoľkými rokmi povedal, že každý rozpočet musí byť e, zameraný na výsledok, s tým úplne súhlasím. E, som zvedavý, či e, také záležitosti ako subsidiarita treba napríklad teraz oveľa viac zvažovať. Kto by nechcel viac Wi-Fi, ale zároveň nevidím žiaden dôvod, prečo by národné vlády by nemohli tieto rozhodnutia prijať samé, prečo to musí byť urobené z európskej úrovne z unijnej úrovne. Ale ešte stále nevieme, Nevieme, kedy e, Spojené kráľovstvo odíde z EÚ a dúfam, že s vami súhlasíte, že by bolo lepšie pre vládu Spojeného kráľovstva, aby to bolo skôr, ne, radšej skôr než neskôr. Neviem, kedy odštartujú e, článok 50 a tým pádom odchodové rokovania. Ale rozhodne bude veľa ľudí zapojených do takýchto rokovaní, veľa aktivít a treba potvrdiť, či náhodou to nezasiahne aj do rozpočtu a čo potrebujeme zapracovať do rozpočtu medzi terajšou chvíľou a Brexitom, kedy naozaj odíde Spojené kráľovstvo. Čo sa týka e, deficitu financovania, ak e, Brexit náhodou sa udeje do konca tohto viacročného finančného plánu, tak to treba zapracovať, pretože prispievateľia do rozpočtu potom nebudú už toľky a môžu prísť problémy s platbami. Čo sa týka plánov na nepredvídané okolnosti, to je možné urobiť. Um, či um, mali by sme ich urobiť, pretože Brexit sa môže udeť aj skôr, ako to anticipujeme. Jednoducho to treba naplánovať. Všetky tieto veci sú týkajúce sa Brexitu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán e, Zoltek. Eh Nie je prítomný. Dám preto slovo koordinátorovi, ktorý sa ešte nevyjadril, pán Kolmel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať aj ja a pani podpredsedničke za jej e, prezentáciu, za jej správu, ako všetci predrečníci aj ja chcem skonštatovať, že ste spomenuli viacero bodov, ktoré e, podporujem aj ja. Z celého srdca viem totiž, že sú veľmi dôležité. Chcel by som zdôrazniť najmä to, že rozpočet v budúcnosti budeme musieť o mnoho viac orientovať e, na konkrétne výsledky, ale znamená to tiež, aj keď sa to síce ťažko, ľahko hovorí, ale ťažko splní, najmä zo skúseností v niektorých členských štátoch e, vidíme z praxe, že je o mnoho ťažšie toto presadiť Hm, preto eh, si musíme už vopred ujasniť, eh, aké budú definície. Tieto kritériá musia byť eh, naozaj reálne popísané, nie iba nejako teoreticky, tak aby sme neplnili len nejaké formálne ciele, ale fakticky sa nič neudeje. E, konkrétne e, napríklad všetci hovoríme, že sa musia podporovať investície, to je samozrejme e, z paušálneho hľadiska a teoreticky všetko správne, ale čo presne znamená pojem udržateľné investície? Podľa pojmu investície nie je žiadny problém napríklad vybudovať tisíc kúpalísk v členskom štáte, ale um, takáto investícia nie je uh, dlhodobo udržateľná a nevytvorí dlhodobo udržateľné pracovné miesto, preto musíme jasne popísať, čo presne chceme dosiahnuť. Ďalej ste spomenuli, že potrebujeme transparentnosť vo väčšej miere, aj toto uh, samozrejme podporujem. E, chcel by som sa však opýtať aj v súvislosti, či naozaj zvyšuje transparentnosť, ak projekty ako napríklad EFSI pre ktorých má parlament dosť veľké výhrady, e, sa presadzujú a nevieme, čo sa presne s nimi deje. Hovorí sa o ich e, zdvojnásobovaní, e, ich navyšovaní, o niečom podobnom aj pre Afriku. Podpora takýchto cieľov, a aj ja som v tomto výbore už viackrát povedal, že isté, že musíme riešiť aj problémy migračnej krízy priamo pri ich um, príčinách, ale nemôžeme len takto uh, rozdielovať bianko šeky. Um, práve migračná kríza si vyžaduje eh, jednoznačne jasný koncept. Európska únia musí eh, presne uviesť, v čom spočívajú tie skutočné riešenia. Riešenie predsa nemôže byť len tým, eh, že poskytneme len peniaze v úvodzovkách. my budeme tým chudobnejší, ale neznamená to, že automaticky tí druhí, e, ktorým chceme pomôcť, budú tým bohatší. Musíme si presne uzrejmiť, na čom bude takáto politika založená. Musí byť založená na dobrovoľnosti, inak to členské štáty nepodporia. Ale aj v rámci dobrovoľného prístupu je možné e, dohodnúť si pravidlá, ktoré zaručia, že migrácia v budúcnosti bude prebiehať kontrolovanie a bude potom spojená aj s pomocou priamo na mieste. To je podľa mňa veľmi dôležité ešte Posledná taká prozba. Práve vzhľadom na Brexit by sme si mali uzrejmiť, čo to presne bude znamenať v číslach, aby sme v tom mali jasno. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán Tarant. ďakujem. Pán predseda, ďakujem pani komisárka za to, že ste tak odvážne urobili vaše expoze a vidím na prvom diapozitíve, že sa toto všetko volá revízia. Takže myslím si, že parlament teraz je na rade, na ťahu. A naozaj parlament urobí túto revíziu, lenže to závisí od veľkých politických skupín, či to takto budú vnímať. Rád by som takisto spomenul, že dnešné Diskusie ma prekvapili pozitívnym spôsobom, nielen zo strany komisie, ale oceňujem aj konštruktívny prístup, ktorý zaujala Alternative for Deutschland a ďalšie konzervatívne skupiny, alebo dokonca EF. It to be that different opinions will be heard and considered. A myslím, že treba zvážiť ešte ďalšie okolnosti a ďalšie poďakovanie pánovi Depre. Merci. Alors, la parole maintenant... Ďakujeme pekne. Teraz e, majú slovo kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Tu budeme obzvať ročnícky čas na dve minúty. Najskôr pani Holmajer. Nech sa páči. pani komisárka, vážený pán predseda. Najskôr sa chcem srdečne poďakovať eh, za tento prvý prehľad. Moja zásadná otázka sa eh, týka toho, čo už spomenuli aj kolegovia, a síce, či máte nejaké poznatky o tom, eh, či členské štáty sú ochotné v nejakom smere sa posunúť aspoň o trošku ustúpiť. Je to vždy totiž veľmi zaujímavý proces, je, ako vieme, potrebná jednomyselnosť. Napríklad Veľká Británia by sa mohla pokúsiť eh, celé to zablokovať, eh, iba preto, aby si zaistila lepšiu rokovaciu pozíciu. Ďalej, keď sa pozerám na skutočné úsilie, e, ktorému sa venuje e, veľká energia, humanitárna pomoc, e, snaha riešiť migračnú situáciu, snaha aspoň nejakým spôsobom rozumne nasmerovať migračné toky do budúcna, aby ľudia neboli nútení vydávať sa na nebezpečnú cestu. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, či členské štáty sú um, aspoň trochu ochotné e, pracovať spoločne na tom, aby napríklad rozvojová pomoc e, a prostriedky na to určené, aby sa využila na to, aby sme dosiahli e, aspoň akú takú mieru stabilizácie regiónov, aby už neboli ľudia nútení utekať. Napríklad zo Severného Iraku totiž mám niecelkom optimálne správy o vývoj tamojšej situácie e, v tamojších utečeneckých táboroch, e, čo sa deje, taktiež v Egypte, čo sa deje. To máme e, úplne mimo dohľadu. V Egypte je v súčasnosti totiž 5 miliónov utečencov z rôznych krajín a o týchto utečenských táboroch sme vôbec ešte ani nehovorili a pritom tam sú, existujú a sú v nich obrovské problémy. Teda ja sa chcem opýtať, pani komisárka, či máte nejaké vedomosti o tom, či rada je aspoň ako tak ochotná koncepčne sa postaviť k týmto otázkam. Ďakujeme pekne, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, e, ďakujem vám za vaše optimistické a pozitívne vystúpenie. A ja, ja to hodnotím ako pozitívne, že dokážeme vyvolať pozitívne nálady. Keby sme to dokázali preniesť do našich krajín, tak by sme možno pomohli tak, ako, ako, ako by pomohlo malé EFSI naštartovať Európu. E, už dávnejšie aj vyprezentujete aj celá komisia, aj my spoločne, že ak chceme zabezpečiť rast a zamestnanosť, tak musíme dať celej Európskej únii impuls. To je veľmi dôležité. A impuls jednak pomocou EFSI, impuls jednak pomocou toho, že bude kohézia s vysokou pridanou hodnotou a vysokou návratnosťou a k tomu pomôžu aj vaše zjednodušené pravidlá. Preto aj Európska centrálna banka tlačí finančné prostriedky a preto sú aj nízke úrokové sadzby. To všetko prispieva k tomu, aby sme Európu naštartovali. A preto potrebujeme aj kapitálové trhy, lebo nestačia peniaze z bank. Hovorili sme dnes aj o E, financovaní iniciatívy pre podporu mladých ľudí a sama ste povedala, že ste nevedela, ste, čakala ste to hodnotenie ako konzervatívnejšie a že vlastne e, tento projekt hodnotíte aj vy ako pozitívny. A tu chcem poukázať, že je veľmi dôležité, aby naše ideové myšlienky sme dokázali v praktických krokoch včas zrealizovať. Lebo skutočne aj v mojej krajine E, tento projekt na podporu mladých priniesol až 86-percentný úspech, to znamená 86 mladých ľudí, ktorí boli v tomto projekte, aj po jeho ukončení, po ukončení jeho financovania, zostali v zamestnaní. To je obrovské číslo. A preto e, nebolo celkom manažérske, že sme nedokázali vyhodnotiť tento projekt skôr. Keď ešte v decembri sme mali tripartitu, tak som volal môjmu ministrovi, povedal, že za týždeň je schopný vyhodnotiť tento projekt my sme nemuseli stratiť celý rok a mohli sme vytvoriť záväzky aj v roku 2016. Posledná veta, pán predseda. Čiže tu je dôležité, aby sme naše myšlienky dokázali pretaviť aj do realizácie v konkrétnom čase, lebo je to veľmi dôležité na to, aby sme naozaj Merci. Európu naštartovali. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Paul Rubik. A ja sa chcem poďakovať eh, za túto prezentáciu pani komisárke. Všetci vidíme, že tlak na európsky rozpočet je čoraz väčší a preto pri krátení počtu zamestnancov a taktiež rozpočtových prostriedkov si musíme uvedomiť, kde je naša povinnosť, naša zodpovednosť. Musíme si uvedomiť, či e, nepresúvame túto zodpovednosť do tých oblastí, e, kde aspoň máme ako takú možnosť rozhodovať. Oblasti, ktoré sú pod právomocou členských štátov, tie podliehajú e, národným úlohám, to by nemalo byť našou prioritou. Teda ako nastaviť ten rozpočet tak, v tomto procese zjednodušovania, aby tie oblasti, pre ktoré e, má e, právomoc a zodpovednosť Európska únia, aby tie sme vnímali ako prioritné a v tých oblastiach, kde únia nemá právomoci rozhodovať, e, aby sa to spracovalo formou blendingu, spolufinancovania PPP a podobne, tak aby sme posilnili naše vlastné spravované oblasti. Myslím si, že takáto kombinácia prostriedkov by viedla k efektívnejšiemu nakladaniu s prostriedkami v konečnom dôsledku. Ďakujeme pekne. Pán Muresan, ďakujem pekne, pán predseda. A ja si myslím, že tento návrh je veľmi dobrý z hľadiska flexibility a chcel by som spomenúť e, tri veci. Po prvé, krízová rezerva. Mohli by ste nám povedať niečo o cieľoch, ktoré táto krízová rezerva teda niečo o politických cieľoch, ktoré táto krizová rezerva bude financovať a za akých okolností, kedy by sa to dalo zaktivovať, e, kedy sa kríza posúdi a ako e, relevantná tiež e, v akom rozsahu predpokladáte budú tieto prostriedky k dispozícii ďalej po druhé iniciatíva zamestnanosti mládeže, ako už tu zaznelo. A myslím, že um, to už kolega spomenul, my sme v našej správe z Európskeho parlamentu žiadali o 1,5 miliardy eur financovania tejto iniciatívy, e, čo zodpovedá miere financovania v úvode viacročného finančného rámca. Vy teraz navrhujete miliardu do konca viacročného finančného rámca. Predseda Juncker nám dnes povedal pri svojom prejave v pléne, že iniciatíva e, zamestnanosti mládeže funguje dobre, že 9 miliónov ľudí si našlo buď prácu alebo učňovské miesto. Chcem sa opýtať, prečo navrhujete iba miliardu do konca viacročného finančného rámca? Už máte k dispozícii nejaké hodnotenia, z ktorých ste vychádzali a môžete nám tieto hodnotenia približiť. A ešte posledná poznámka, doplnenie um, devkov pre Horizon 2020 a tiež spájame Európu, to je pozitívne, ale Ehm, tieto prostriedky sú nižšie ako škrty, e, ktoré vznikli pri vzniku e, fondu EFSI. E, parlament toto vtedy vnímal s nevôľou. Ako chcete napraviť tieto škrty, ku ktorým došlo pri vytváraní fondu EFSI a potom aj následne neskôr, aby sa nahradili? Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Negresku. Ďakujem. Ja by som sa odvolal k tej časti oznámenia. Spomenuli ste totiž, že musíme lepšie komunikovať o rozpočte. A ja by som vám chcel počuť niekoľko otázok v tejto súvislosti. Ako ste už spomenuli, viacero článkov tento týždeň vyšlo s tým, že mnoho prostriedkov z politiky súdržnosti sa stiahne na migračné účely. V niektorých článkoch bolo uvedené, že až 25 týchto kohezných prostriedkov bude e, stiahnutých. Prečo komisia o tomto neinformuje a ako o tom chcete komunikovať? Nedávno napríklad bolo v jednom článku uvedené, že sa stiahnu prostriedky z Rumunska a Bulharska a toto si vyžaduje e, informovať verejnosť ďalej. Ďalšia vec, ktorá sa súvisí s komunikáciou v súvislosti s Európskym investičným fondom, my ho chceme zdvojnásobiť, to je e, veľmi eh, pozitívne, ale neviem, či to ľudia podporujú, či naši občania naozaj chápu, ako tento fond funguje, či vidia konkrétne výsledky. My totiž potrebujeme ich podporu a tiež eh, podporu daňovníka na to, aby tento fond v budúcnosti fungoval. Aj toto je teda otázka, ktorá si s komunikáciou. Hovoríme tu teda o týchto plánoch, ale zároveň rada znižuje eh, príspevky do európskeho rozpočtu. Chcem sa opýtať, či je to nazajom v súvislosti, či to sedí. E, zdá sa, že nekomunikujeme e, veľmi dobre navonok. A e, ďalej spomínate program Wi-Fi pre Európu. Je to veľmi dobrý program, aj prezidera Juncker ho spomenul. Mm, ja som podporil aj iniciatívu digitálneho rozvoja. Chcete zavádzať tak trošku staré technológie v Európe, aspoň teda z môjho pohľadu odborníka, ale Okrem toho, neviem, či to stačí. Spomenuli ste istú sumu 50 miliónov eur. Myslíte si, že to stačí na to, aby bolo Wi-Fi všade v Európe k dispozícii? Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Donano. Ďakujem pekne, pán predseda, vážna pani komisárka, kolegovi eh, Depre. Môžem povedať, že rozpočtové sny existujú. Ja snívam často celé noci, aj celé dni. Niekedy snívam o tom, aby Európsky parlament získal vlastné zdroje, aby mohol konať efektívnejšie. Ak totiž nebu- nie sme schopní um, konať, ak nemáme eh, vlastné zdroje, budeme sa musieť obrátiť na finančné nástroje, ktoré nejako nebudú prospešné pre naplňanie plánov. Junckerov plán to je dobrá myšlienka, ale je treba ho financovať nejakým spôsobom a súkromné financovanie ehm, to do istej eh, miery ručí existenciu tohto fondu, ale mňa to veľmi znepokojuje. Keď sa napríklad pozrieme na fond pre Afriku, ja Afriku tak trochu poznám a môžem vám povedať, že keď som um, navštívil svoj partnerský región v Afrike, eh, videl som eh, školiace centrum, ktoré bolo eh, špičkovo moderne vybavené, ale my sme tam zastúpení neboli. Všetko to financovala Čína. Toto si treba uvedomiť. Afrika je eh, kontinent eh, nám blízky a Európa by mala byť o mnoho eh, aktívnejšia, prítomnejšia v Afrike, nielen plánmi na podporu súkromných investícií, ale tiež skutočnou pomocou na rozvoj Afriky. Myslím, že je dôležité si to pripomenúť. Myslím, že ak by sa nám to podarilo, Slúžilo by to k úcti Európskej komisie, Európskom parlamentu aj celej Európskej únii. V každom prípade je to politika malých krôčkov. Chcem oceniť prístup pani e, komisárky, aj keď je to veľmi málo, ale predsa len je to dobrý krok správnym smerom. My máme ešte však veľké očakávania do budúcna. Vous savez Aký rozdiel medzi Čínou a väčšinou európskych krajín? V Číne majú suverené fondy a v Európe máme suverené dlhy. Pán Dešovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po česky. Pani e, podpredsednička komisie, ja rád si spomínam na vaše vypočutie. Vy ste mali jedno z najlepšie vypočutie, aké som zažil tu v Európskom parlamente. Povedal som to aj novinárom a povedal som to preto, lebo ste povedali jednu kľúčovú myšlienku, ktorá ma naozaj zaujala a ktorá ma sprevádza vždy, keď sa s vami stretneme. A tá myšlienka bola následovná. Budete sa snažiť hľadať vlastné zdroje financovania. A s touto myšlienkou som vás podporovala, aj podporujem, aj budem podporovať. A chcem sa spýtať na to hľadanie ako sme pokročili v tom hľadaní, kde sa nachádzame v tom dialógu. Áno, Európa je dnes v nej situácii ako bola, ale zároveň si myslím aj tak, že táto myšlienka proste raz zaznel a verím vám, že niekam sa ešte za tie 2,5 roka sa tých 2,5 roka posunieme. Zamestnanosť mladých, k tomu som sa tiež vystúpil, keď už bolo povedaného toho dosť veľa. Ja som si myslím, že mladým ľuďom by sme nemali komplikovať prístup na trh, a oni si tú cestu nájdu. Ja, keď som mal 18 rokov, zomrel mi otec a založil som odtedy, alebo potom, tri relatívne veľké firmy. Ale posledná vec, ktorá ma zaujíma, e, je reakcia na to, čo povedal kolega z Británie. Nemyslíte si, že je to diskriminácia, že občania Norska platia 144 libier na osobu a občania Veľkej Británie dnes platia 66 libier na osobu. Nemali by sme to po Brexite zmeniť, nemali by sme sa zamyslieť, e, či máme pokračovať v tejto diskriminácii a prípadne zmeniť tú proporciu, kto čo platí. Ďakujem za odpoveď na túto provokatívnu myšlienku. Merci. Merci. Ďakujem pekne. E, Brexit e, a Norsko, to sú možno dve odlišné témy. Pani Vána, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, äh, äh, pán predseda. Ďakujem aj vám, pani komisárka, za vaše vyjadrenia. Veľmi prehľadné a veľmi kompaktné. Chcel by som sa opýtať na dve oblasti. Jednak na fond FC. Je známe, že zelení nie sú nekritickí k tomuto fondu FC, najmä vzhľadom na nedostatok konkrétneho viazania na cieľ a tiež regionálneho zohľadenia napríklad, že investície nie sú prednostne um, namierené do regiónov s vysokou nezamestnanosťou a tak ďalej. Chcem sa opýtať, keď e, by sa mal navýšiť tento fond FC a tiež predlžiť, e, je teda v pláne e, uviezť nejaké nápravy v týchto nedostatkových oblastiach a ďalej poznáme to teda aj z regionálnej politiky, isté percentuálne sadzby, že by sa mohli stanoviť napríklad na investície do klimatických zmien alebo do sociálnych oblastí. Poznáme to už z koheznej politiky dosť dlho. Ďalej druhá otázka sa týka rodového eh, prístupu k rozpočtu. Ja viem, že vy sa veľmi angažujete v tejto oblasti. Všetky európske inštitúcie to musia tiež zohľadňovať. Viem, že v minulom období v rámci viacročného finančného rámca eh, boli k dispozícii viaceré sprievodné štúdie ke viacročnému finančnému rámcu, nakoľko um, rozpočet je prospešný pre ženy a mužov. Chcem sa opýtať, e, aké opatrenia sú naplánované v tejto revízii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Novakov. Uh, ja budem hovoriť o finančných snoch, tak ako pán Denostart. Hovoriť o finančných snoch, ktoré sa môžu stať realitou. napríklad Horizon alebo Erasmus+, ktoré sú tak dobre financované a ktoré dostávajú pozornosť zo strany komisie, je veľmi ťažké na druhej strane komunikovať s mladými ľuďmi. Chceme inováciu, ale Horizont nevie eh, odfinancovať všetky projekty a je ťažké hovoriť, že sa staráme o mladých ľudí, ale viac ako polovica projektov, ktoré boli predložené v rámci Erasmus+, plus, e, prešla, takže to je dobre znamenie. Myslím si, že kríza, cez ktorú prechádzame, je naozaj ťažká, ale čo skoro sa skončí. Možno nie budúci pondelok, ale raz sa skončí. E, rád by som všetky priority, ktoré si teraz staviame pred seba, aby neboli zabudnuté pretože iste budeme mať niekoľko ďalších kríz, ak prestaneme sa venovať e, financovaniu súčasných kríz. Ja mám otázku, ktorá sa týka nevyplatených faktúr. To je vec, ktorú za sebou ťaháme už roky. A pýtal som sa túto otázku už pred rokom. Mám, mal som návrh na zníženie platieb pri koheznej, poezie, e, koheznej o 23, niečo percent a o 24,2 zvýšiť peniaze na migračnú poéziu. Nezvýši to náhodou e, ten, tie nevyplatené faktúry? Je to niečo ako obezita. Človek, aj keď chce schudnúť, stále priberá, takže či nebudeme mať tých faktúr viac a viac? Ďakujem pekne, pán Sarvava. Yes, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani podpredsedníčka komisie. Ja chcem stručne po tom, čo som si každého vypočul, sa tiež vyjadriť. Niekoľko pozorovaní. V prvom rade všetci vieme, že musíme žiť s faktami, ktoré máme, v realite, ktorú máme. A realita je, že súčasný viacročný finančný rámec je maximálny. Viac sa nedá. Bodka. Všetci sme tu počuli, že chceme viac peňazí, oveľa, oveľa viac peňazí, ale ide o to, že čestne treba povedať, a bolo to naozaj čestne predstavené, táto revízia, čestnejšie a otvorenejšie, ako som očakával, s dobrou vôľou, to je pravda. Ale to nie je to najdôležitejšie. Ja by som chcel dať dôraz na budúcnosť. Čas už uteká. Už nám, už, nám, už nám utekol čas, kedy hlavné mestá v členských štátoch EÚ sami rozhodnú, aká bude budúcnosť Európskej únie. My robíme maximum, my tu v tomto výbore im hovoríme každý deň, počúvajte, toto musíte pochopiť, toto musíte urobiť a zároveň berieme na plecia zodpovednosť za to, že urobíme si svoju prácu čo najlepšie, ako vieme. Hovorím tu o tom, čo bude po roku 2020. Už je skoro 2017 rok a keď budeme k sebe úprimní, obdobie po roku 2020 bude rozhodujúcim pre celú budúcnosť únie. Je to naozaj niečo ako revolúcia, čo potrebujeme pri príprave rozpočtu a to sa musia rozhodnúť aj členské štáty, že to bude tak. Dúfajme, že dnes takisto dostanú e, túto lekciu, tento, toto posolstvo, ktoré, sa ne, ktoré neprehliadnú. Musíme radšej byť vedno a konať spolu. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem pekne, už sa nehlási nikto. Ak dovolíte, tak ja by som tiež chcel eh, oceniť všetku inteligenciu, ktorá naozaj sa nachádza a je obsiahnutá v tomto návrhu revízie. Ak tomu dobre rozumieme, tak stropy sa nemenia, ale je tu istá marža, istá rezerva, ktorá nebola využitá. Teda vy navrhujete zmeniť ten rozpočtový e, postup. Zavádzate tam viac flexibility a snažíte sa rozhodne nejako spravodlivo naložiť s tou vecou, ktorá bola zdrojom sporov medzi dvomi orgánmi, rozpočtovými orgánmi, medzi radou a parlamentom konkrétne. Nástroje flexibility by mali byť nad e, plafónom pokiaľ ide o záväzky, ale nie pokiaľ ide o platby. Takže my v rámci tejto revízie sme sa snažili toto nejako zohľadniť spravodlivo a to, čo e, parlament svojho času e, tak vnímal, aby sme to tam naozaj začlenili, čiže aby sme boli nad stropom aj pokiaľ ide o záväzky, aj e, platby. A to zjednodušenie sa tu pýta. V Európe máme také zvyky, ktoré nevždy o nás najlepšie vypovedajú, sú istí operátori, ktorí odmietajú vôbec si vyžiadať pomoc od Európy, pretože je príliš komplikované, pretože komisia chce sa k tomu vyjadriť už dopredu, ex ante, e, alebo e, posúdi to nejako. A keď sa to spraví dopredu, tak sa potom nespraví nič. E, tí ľudia sú paralizovaní, malo by sa to robiť po. A potom niektoré záväzky, ešte o nich sa nerozhodlo. Možno práve preto, že to je príliš komplikované, ale možno aj preto, lebo operátori istá pomoc, ktorú by mohla Európa, ktorú by mohla Európa poskytnúť. E, e proste niektoré štáty sú v problémoch, pretože ak majú tieto financie prijať, tak znamená to, že sa budú zadlžovať e, na rozdiel tých princípov, ktoré Európa hovorí. 80% eh, rozpočtu ide do členských štátov. Ide o kohezné fondy, pokiaľ ide o teda benefity stade, nebolo by možné, aby štáty eh, využili programy napríklad 2020 Connecting Europe Facility alebo z iných riadkov tam, tým, že by viac sme do systému dodali flexibility. Ak spravíme takéto, tak povedať, otvorenie, tak eh, tie e, tak bude menšie o to záujem. A tie rezervy, alebo tá rezerva, e, ten zdroj rezerv sa môže rýchlo vyčerpať. Čiže boli by sme, e, chceli sme také riešenie, aby sme mohli investovať viac do budúcna, bez toho, aby sa štáty museli zadlžovať. Takže možno ten sen sa ešte predlží. Niektorí ste už povedali, že e, diabol je v tých detailoch, takže treba naozaj detailne to preštudovať, preskenovať, čo v tých našich návrhoch sú. Je všetko teda uvedené. Pani podpredsednička, chcete teda reagovať? Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem za poznámky, otázky a za všeobecný postoj. Naozaj sa staráte o to, aby sme mali víziu, ale aby sme jednoducho mali aj nohy pevne na zemi. Ospravedlňujem sa za to, že som nezačala hneď od začiatku tým, že som mala som povedať dve veci, ktoré sú absolútne zásadné. Úcta k stropom a náš návrh na nariadenie rozpočtových pravidlách nastavuje parametre. Jednoducho stropy sú stropy. To však neznamená, že neexistuje tlak na to, aby sa niečo dosiahlo s zvláštnymi nástrojmi, ak sa nedosiahnu veci klasickými nástrojmi. A druhá vec je, odkiaľ prichádzajú peniaze. Z nepridelených e, rozpočtových prostriedkov z marží a najmä okruh 2 a 5. To sú hlavné zdroje prostriedkov. Sú to tzv. nové peniaze alebo nie sú tzv. nové. Tie obálky, ktoré sme naplnili peniazmi a ktoré sú teraz našimi záväzkami, to je vlastne viacročný finančný rámec, ale peniaze, ktoré sa potom posielajú na konkrétne programy, aby fungovali, to sú naozaj z tohto hľadiska nové peniaze, dodatočné peniaze na fungovanie týchto programov. Výhrada, ktorú by som si dovolila, je, že keď niečo pridáme nové, to má dva aspekty. Poprvé, musí e, rada súhlasiť s tým, že vytvorí rezervu z takých prostriedkov, ktoré sa nevyužili a to potom pridáme k tomu, čo by sme boli bývali vynaložili. Pretože v rozpočtovej praxi E, sa nedá všetko nastaviť hneď od začiatku. Po druhé, ak sa zhodneme, že zdvojnásobíme nástroj flexibility a rezervu na pomoc v núdzi, to nám uvoľní 750 miliónov, ktoré by sme neboli mali, keby sme to takto neuvoľnili. A najvýznamnejšia vec, ktorá nie je e, záväzkom, ale je to platbou, je platbou, príde, keď rozlíšime dve veci, pretože niektorí v rade, v komisii a v parlamente si myslia, že platby na špeciálny nástroj patria nad stropy, iní si myslia, že patria pod strop. Ako viete, až doteraz sme neboli schopní sa zhodnúť na tieto veci. A využívali sme fakt, že ešte stále máme čas na vyriešenie týchto záležitostí. E, väč- väčšinou zakopneme veci pod koberec v Európe, keď sa nám nedarí niečo riešiť, ale v roku 2019 už nebude kam pod koberec zametať problémy pretože bude koniec viacročného finančného rámcu a preto bude radšej e, odporúčania hodné teraz si to všetko prediskutovať a rozhodnúť sa, či chceme tieto platby dať nad stropy, lebo rozpočtová logika je taká, že najprv sa zaviažeme niečo zaplatiť a potom príde tá platba, tá faktúra, ktorú treba zaplatiť. Je dosť ťažké e, predstaviť si, že platby sú vyššie ako záväzky. Platby by mali byť nižšie ako záväzky. Ale toto je politická rozprava, ako sa kto na to pozera. V rade prevláda pocit, a je ľahko vysvetliteľný tento pocit, Rada chcela skôr si pozrieť, čo sa deje v polovici obdobia, ale nie žiadnu hlbokú revíziu. Hovorila som s ministrami financí na ECOFINE. Mnohé krajiny preukázali dosť málo entuziasmu na kompletnú hĺbkovú revíziu, čiže prekopanie celého rozpočtu. Tak či tak sme uzavreli, že eh, by sme mohli mať nejaký kompromis, takže takú mekú revíziu. Čiže budeme rešpektovať, že stropy sa dodržia, ale bude tu priestor na diskusiu, kedy si budeme môcť odprezentovať e, každý svoje argumenty, vychádzajúc z debat, ktoré sme mali v rade. A je tu ten zjavný fakt, že sme vystavení čoraz väčšiemu počtu priorít, ktoré treba plniť, ale nemáme prostriedky na plnenie opatrení na riešenie týchto priorit. A veľmi často rada od nás žiada, vyriešte ešte aj túto ďalšiu prioritu. Ide tu o to, ako sa nám podarí presvedčiť radu, že musíme riešiť priority, aj keď sú tieto priority negatívne. A veci, ktoré sme zaviazali sa zaplatiť, musíme aj v realite zaplatiť. Vždy sme vedeli veľmi dobre sa prihlásiť k novým prioritám, k novým úlohám, k novým mandátom. Máme taký rozpočet, kedy sme v dlho jednoducho otvárali dvere a nové priority sa mohli pre, pridávať, ale neboli tam žiadne dvierka, cez ktoré mohli stále, staré priority odchádzať a tento domček rozpočtový eh, je celkom zaprataný teraz, plný priorit. Musíme nadobudnúť e, znova dôveru a rozhodnúť sa, o čom rozpočet je a zreálniť ho. Je mi jasné, že je pred nami ešte veľa práce pred všetkými na budovaní tejto kredibility, tejto dôveryhodnosti, aby ľudia vedeli, prečo sa musia zaplatiť tie výdavky, po ktorých rozpočet volá. Musíme pokračovať v presviečaní ľudí, musíme naozaj ich presvedčiť o tom, že tie výdavky musia sa zaplatiť. Len vtedy budú ochotní sa pozrieť aj na príjmovú časť rozpočtu a zvýšiť zdroje, ktoré prichádzajú do rozpočtu. Takéto niečo sa vrátilo nám niekoľkokrát. E, máme vysokú skupinu o vlastných zdrojoch, som členkou tejto skupiny. Je tam aj pán komisár Timmermans a Moskovici. Ehm, veľmi jasným, jasným záverom sme sa dopracovali v tejto skupine, že neexistuje šanca na tejto planete, aby sme zvýšili vlastné zdroje, skutočné vlastné zdroje. Najprv musíme predsa demonstrovať kvalitatívne zlepšenie na strane výdavkov, že, že jednoducho ich vynakladáme kvalitne, že nemrháme zdrojmi. Ak sa nám že určite len tak frivolne nemrháme prostriedkami, o, tom, o tomto musíme presvedčiť ostatných a že naozaj, naozaj treba rozpočet zvýšiť, že, že ho treba zvýšiť a že je to zodpovedné voči občanom. Občania vyjadrovali obavy, či naozaj sa vynakladajú finančné prostriedky na tie najdôležitejšie priority, či takto manevrujeme. Máme taký manevrovací priestor. Použijem ako príklad iniciatívu pre mladých. Oceňujem to, čo ste vypovedali mnohí, že miliarda e, pre YEI je dôležitá, ale máme predsa dve miliardy. Jeden z jednu z tohto balíčka a druhú zo sociálneho fondu. Zdôrazním. Ak Taliansko, Grécko a Španielsko, ak skutočne sa e, rozhodnú zatočiť s nezamestnanosťou mladých, máme 4,6 miliard pre nich a môžu, si, môžu ich využiť na tieto ciele. Nie je dôvod dať e, miliardu ročne, pretože nemôžeme poskytnúť viac peňazí, ako raz bol dohodnutý strop. Potrebujeme legitimitu tých priorit, ktoré financujeme. Kolegovia v kolegiu predkladajú veci, lebo cítia, že to je férové, že to, tu nie sú žiadne doha, do, dohody za zatvorenými dverami, že sa snažíme naozaj férovo otvorene riešiť tie najpalčivejšie priority. A práve preto si myslíme, že 4,6 miliardy musia byť súčasťou rozhovorov, keď hovoríme o tom, kam peniaze idú. Čo sa týka iných programov, áno, je pravda, že sme sa snažili e, zaplatať rozpočet tak, že sme zobrali peniaze z ESFI, e FC. E, urobili sme maximum, aby sme podporili aj FC, ale na nešťastie na nás dopadla obrovská migračná kríza, ktorá vyvolala také napätia v rozpočte, ktoré tam predtým neboli. Treba preto e, vyriešiť tieto problémy, ktoré máme pred sebou vyváženým spôsobom, vyváženými rozhodnutiami. Robíme niečo, čo chcel parlament, aby sme urobili. A to uznať, že finančné nástroje, napríklad e, Connecting Europe, nástroj nefunguje až tak dobre. Spája, nástroj spájanie Európu. A preto by sme mali radšej podporiť druhý EFSI, možno grantmi. Takže v duchu vyváženosti, v duchu racionality, v duchu dobre premysleného prístupu robíme tieto kroky, ktoré som vám opísala. Je tu otázka, táto rezerva, ktorú chceme vytvoriť koľko peňazí sú od, a odkiaľ sú tie peniaze a na čo sú. Predsedníctvo v minulosti e, rozhodovalo, že 3 až 4 e, miliardy eur budú stropom a potom budeme mať manevrovací priestor medzi 4 miliardami a nulou a tam sme sa niekde dostali, tam sme boli. na čo budú tie peniaze? Zadefinujeme indikátory krízy. well, oh, it only goes for this crisis, because what we have learned in the... Naučili sme sa za ostatných 7-8 rokov, že krízy prichádzajú naozaj nezdvorilým spôsobom, nečakajú pekne za dverami, kým na nich príde rád. A táto rezerva je tu na to, aby to, bola, aby to bol istý nárazník, istá poduška. Neviem, kedy príde ďalšia kríza, odkiaľ príde, ale určite na nás dopadne. A preto by, vtedy by sme sa mali e, poučiť z tejto krízy a vytvoriť isté mechanizmy, aby sme boli pripravení na tú ďalšiu. Čo sme sa naučili? ako máme stratégiu k migrantom a k utečencom? Ja som to už hovorila, ale myslím si, že my v Európe musíme naozaj si sa trošku potľapkať po pleciach, lebo celkom dobre zvládame ten enormný šok, ktorý sa udial. Ja nepoznám žiadnu krajinu, do ktorej by prišlo 1,8 milióna za rok a nevytvorilo by to hro, hrozný šok. Ale postupne a niekedy s chybami a s lekciami, ktoré nám to uštedrilo, sme vytvorili harmonizovanejšiu sociálnu ochranu, takže krajiny už nie sú také vzdialené jedna od druhej. Uznali sme e, dôležitosť ochrany externej hranice, naozaj. Pán predseda e, dnes povedal, že netreba všetko nastokávať na jedno politi- kopito politiky príjmania utečencov musia byť rozmanité, musia byť iné. Každá krajina je iná, každá kapacita každej krajiny, kultúra každej krajiny je iná. Ak toto uznáme a potom ak uznáme, že musíme e, sa skôr pokúšať vyriešiť korene krízy a nie utečencov. Pozrieme sa na Jordánsko. Utečenci, ak tam im nedovolia pracovať, tak tam nezostanú. Ale ak my umožníme uľahčenie obchodovania a ak e, potom možno aj Jordánsko možno zmení názor, pretože potom bude možné, aby to, čo utečenci dorábajú, dosiahlo aj až na naše trhy. Musíme to ale pripraviť systematickým a silným spôsobom, aj interne, aj externe, 3,9 mm, miliard musí ísť práve sem. To, tu bol veľmi dôležitý e, podnet, prepojenie medzi e, pracovnými miestami a investíciami FC je aj o pracovných miestach, nielen o investíciách. Možno by bolo lepšie pre mladých ľudí, aby im vytvoril pracovné miesta súkromný sektor. Nemali by sme my cez verejný sektor vytvárať programy a v rámci nich pracovné miesta pre mladých. Možno nie. Musíme sa zaoberať všetkými možnými alternatívami, akými riešiť problémy Európy. Myslím si, že toto je e, ten spôsob, aký by sme mali postupovať ďalej. A tento problém by nám mal spojiť. Nemalo by to byť niečo, čo každý chce riešiť sám, sám samotný. Akceptujem ten bod, čo ste povedali, pokiaľ ide o E, vybranie toho Wi-Fi for EU naozaj je to dobrý nápad, aby to bolo, išlo za verejné peniaze všade. Tuto istú diskusiu sme mali aj s rozpočtovými ľuďmi a, a myslím si, že treba harmonizovať prístup v EU smerom k tomu, aby sa vytvoril, vytvorilo viac prístupu pre našich občanov, aby sme nemali, že situáciu, kde Estonsko je e, kráľom Wi-Fi a potom e, vidiek v Bulharsku, že tam 60 80 ľudí nemá digitálny nič. Čiže navrhujeme niečo, možno, že to tak znie zvláštne, keď povie predseda, ale to neznamená, že všetci majú mať voľný prístup zadarmo, pretože to nie je trhový princíp, to nie je správny spôsob, ako to robiť. Ale navrhujeme mať pilotný program 50 miliónov plus 70, ktoré tam už sú, vytvoriť nejaký poukážkový systém, voucherový systém, ktorý by urýchlil túto kapacitu pre naše verejné miesta, aby tie sa mohli stať centrami takéto inovácie. Dúfame, že tento varčový systém nebude e, zaseknutý na nejakej konkrétnej technológii a že umožní tomu, aby najlepšia technológia vyhrala. Ja nie som odborníčka v tomto, ale samozrejme, pokiaľ máte k tomu nejaké otázky, tak ste vítaní s nimi. A potom kolega z Rumunska, napísala som si, že by sme mali dať nejaké rozhovory e, v Rumunsku alebo Bulharsku. Určite im peniaze neberieme. Je to iba reflexia toho, že tie programy nejdú tak rýchlo, ako by mali ísť a teda tie faktúry sa ešte neplatia. Peniaze sú tam, zostávajú tam, ani cent sa deň neodíde, ale prosím tieto peniaze potom využite zodpovedným spôsobom. Dajte mi niečo, za čo môžem zaplatiť. Prosím o to. Pretože ak nie, tak uh, niekto iný sa uh, na to bude pýtať. Napríklad pán Novakov sa pýtal, pokiaľ išlo ten sklz, postupne ten sklz uh, skracujeme alebo ostraňujeme, do konca roka bude preč, ako sme to aj povedali, takže monitorujeme istý pokrok. Ale pokiaľ neurýchlíme implementáciu nových programov, tak eh, môj naslovník sa dostane do tej istej situácie s takýmto sklzom alebo s tým problémom obezity, ako ste aj vy to prirovnali. Samozrejme viem, že nemôžem byť dôveryhodná, ak nebudem hovoriť o Brexite. Zaznal to tu vo viacerých otázkach. A moja odpoveď je následovná. v najbližšom období nebude žiadna zmena, pretože všetky práva povinnosti, pokiaľ ide o rozpočet, zostávajú. Týka sa to aj tej zlavy, toho hrabatu britského, aj pladieb v Británii. A potom uvidíme, čo spraví, čo prvé e, povie Britána, kde sa chcú dopracovať, aké budú z toho rozpočtové implikácie, budeme o tom rokovať a potom sa dopracujeme tam, kam sa dopracujeme, na to správne miesto. A správne miesto to znamená, dúfame, že v zložitej situácii dosiahneme najlepší výsledok aj pre Britániu, aj pre Európsku úniu. A nechcem špekulovať vôbec o tom, či by to znamenalo viac peňazí, alebo teda menej peňazí, čo budeme robiť, ak to bude znamenať menej peňazí, pretože zatiaľ nevieme, aký model si Británia vyberie a čo by potom z toho mohli byť rozpočtové implikácie. Ale môžem vám povedať, že nesedíme si na rukách a samozrejme pracujeme na tejto veci, máme tu aj tým, pracujeme na tom, venujeme sa tomu, ale je to úloha Británie, aby nám povedali, chceme spraviť toto a čo z toho e, bude vyplývať. Potom až budú rokovania. Určite som ešte niečo preskočilo, ešte FC. Transparentné FC alebo nie. My veľmi chceme, aby výsledky e, hodnotenia e, boli k dispozícii. Myslím, že to hodnotenie nám veľa povie o FC myslíme si, že tie lekcie alebo to, toto to poučenie, ktoré máme, tak samozrejme e, tie hospodárstva, ktoré sú viacej rozvinuté, tie rýchlejšie využijú aj FC. Toto treba napraviť špeciálnymi opatreniami, ktoré už teraz e, zavádzame, ako napríklad poradenské služba, poradenské služby pre tie regióny, ktoré sú trhovo menej rozvinuté a samozrejme chceme vidieť E, tam benefity najviac, kde je najväčšia aj potreba. V ďalšej fáze budeme zavádzať väčšiu pozornosť na klimatické otázky, energetickú efektívnosť. Niektoré indikátory tam dáme, ktoré dúfajme, nám dajú v istej zrelej fáze vyšší dopad zo strany FC pre Európu. A teraz rodová otázka, pozerám sa týmto smerom, takže tá rodová záležitosť. Naďalej vykonávame, vykonávame tie štúdie, ktoré ste vypovedali, tie, ktoré nám umožňujú eh, identifikovať, či je nejaký spravodlivý eh, prínos z európskeho rozpočtu pre jedných aj druhých. Climate mainstreaming. Máme cieľ 20%, teraz sme na úrovni 18,6, takže nie sme tak eh, ďaleko a dúfame, že posilnenie problémov ako napríklad, teda programov ako napríklad Horizon 2020, že to nám e, pomôže dostať sa e, vyššie, či už to bude výskum alebo obnoviteľné zdroje alebo energetická efektívnosť. Afrika. Čím viac bude atraktívne pre európske e, firmy investovať do Afriky, tým viac ľudí bude mať o to záujem. E, ja mám taký pocit, aj, aj, keď, to, aj keď cestujem, to vidím, že strácame našu komparatívnu e, výhodu. Ale ide aj o to, že keď e, tam investujú Číňania, tak majú tam veľké zmluvy a naše podniky v poslednom čase skôr sa aj odchádzajú. Treba im pomáhať, aby si viac verili, aby sa cítili bezpeční a, a preto ten návrh tej záruky nie je zlý návrh. Určite som všetko nezodpovedala. Pokúsime sa k tomu vrátiť. Na záver dva dôležité body. Poprvé to, čo sme počuli od pán kolegu. Musíme pracovať na úspechu a úspech znamená, aby očakávania boli dobre a správne nastavené. Aký chceme mať dobre nastavené? Znamená to kombináciu ambície, ambicioznosti a aj zároveň realizmu. Pretože ak stratíme, tak povediac, radu, tak oni môžu žiť aj iba s tou revíziou a nemusia, respektíve, respektíve iba s tou review, nie s tou revision. Iba aj tá review bude stačiť a v tom prípade už nebude dobrá situácia. Takže treba konať v tomto duchu. A potom zjednodušovanie chcem vás poprosiť, majte iba jeden výbor, ktorý bude našim e, partnerom pri negociáciách o tejto e, téme, pretože pokiaľ si to budete rozdielovať a posúvať medzi sebou a každý výbor bude mať nejakú úlohu, tak jednoducho začneme jednoducho, ale skončíme e, v komplikovanej situácii. Takže chcem vás poprosiť, toto je naozaj dôležitá otázka, toto isté hovorím aj na rade. Samozrejme, radi si e, vypočujeme aj iné názory, ale jeden výbor, aby toto sú povedal, by bolo dobre. Takže ďakujem za váš záujem, neviem, či som ešte niečo vynechala, čo je dôležité. Niečo chcete ešte dodať? Áno, je tam možnosť toho, aby členské štáty, ktoré by nevyužili svoj potenciál, pokiaľ ide o prístup e, k kohezným fondom, že by ich, že by mohli teda tieto kredity, ktoré sa nevyužijú v rámci kohezného fondu, že by sa využili v rámci programov, ktoré sú Horizont 2020, Erasmus, Connecting Europe Facility a tak ďalej. Áno, to je veľmi dobrá otázka. My povzbudzujeme členské štáty, aby sa pozreli na tú koheznú obálku aj spoločnú e, polnospodárskú politiku, túto obálku, aby sa pozreli, či by tam nemohli byť duplicitné ciele, teda že sa využívajú peniaze na dosiahnutie cieľu aj v kohezii, ale zároveň aj výskumu a vývoji, alebo pokiaľ ide o Connecting Europe. A ak je to tak, tak treba e, e, konať v prípade rozpočtu, treba sa pozrieť na to, ako by sme mohli skombinovať programy na to, aby mohli mať väčší dopad, alebo silnejší dopad. Toto sa určite deje a tí, ktorí ste hovorili o ďalších 5 e, rokoch, tak určite treba nad tým rozmýšľať už teraz. S tým súhlasím. Treba riešiť e, dôležité otázky a náročné otázky, veľmi náročné a úspešne budeme iba vtedy, keď začneme veľmi skoro s čestnou konverzáciou a úprimnou konverzáciou. A potom, ešte tu máte 30 sekúnd, pán Fernández, je tu iba otázka pre pani komisárku. Hovorím po francúzsky, neviem, či mi budete rozumieť. Trochu rozumiem, hovorí pani komisárka. Takže e, zjednodušenie Eh, keď hovoríme o parlamente, chcem sa spýtať, či to znamená, že budeme mať nejakú dobrú novinku aj zo strany komisie a či to znamená, že FC nariadenia a všetky tieto veci budú zahrňať aj nejakého partnera zo strany komisie. Pani Gressle, vy ste garantkou toho, že chcete naozaj e, e, ten finančný rámec zjednodušiť, áno? Odpovedť je jednoduchá. V prípade finančnej regulácie samozrejme by sme to tak vnímali. As, as people would say, my man, Olivier, this is a... Vidíte, to je Olivier to je rejiteľ, ktorý sa venuje revízii finančného riadenia. On je veľmi kreatívny a talentovaný a, pra, a, a pracuje veľmi usilovne. Čiže ide o neho. Je to jeho robota. Čiže cieľom nariadenia, tak ako to schválila Rada a parlament, je to jedna vec, ale niečo mi hovorí, že služby komisie budú mať nejaké dodatočné služby. Mal som tam nejaký dokument, alebo videl som, e, ktorý má 400 stran a spolupracovníci z rôznych služieb e, komisie, že proste nejakým spôsobom aplikovali svoju snahu. Čiže tam sa možno nejako mieša. A teraz chcem sa spýtať, či pán Komolbrich, pani Tomá to chce nejako uzavrieť? Nie? Pani, pani Tomá? Takže ďakujem pekne pani komisárka, ďakujem za to, čo ste povedali, že to obsahuje, čo potrebujeme na to, aby sme sa dopracovali k úspešnej do to Erasmové, Erasmové fondy sú k dispozícii a potom, keď e, o tom hovoríme s národnými agentúrami, tak nám povedia, že v porovnaní s hodnoteniami, ktoré e, sú vykonané v prípade dobrých projektov, nemôžu e, teda vyhovieť viac ako polovi. Takže keď sa pýtame európskych občanov, čo to je Európa, väčšina z nich povie Erasmus. To naozaj je takto vnímané medzi našimi medzi našimi občami. Takže prosím, nepodceňujte e, práve tento aspekt. Dobre kolegovia, budeme pokračovať. Máme ešte program. Ale tá hlavná téma, samozrejme, to máme vybavené. E, to bolo to preskúmanie polovici trvania väzočná finančného rámca ďalej kolega Esteban González Pons. Vy budete hovoriť o správe, pokiaľ ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Nech sa páči, Erikson, prípad Erikson. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, ja to predkladám, ako ste e, povedali. Je to návrh správy, e, pokiaľ ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prípade švedského podniku e, Ericsson, švedsko predložilo túto žiadosť v roku 2016, aby sme pomohli 1500 zamestnancom, ktorí e, prišli o zamestnanecké e, e, miesta koncom 2015 a začiatkom 2016. Komisia navrhuje mobilizáciu v sume necelých 4 miliónov eur, čo predstavuje 60 všetkých nákladov, aktivít a akcií, ktoré sa navrhujú. A navrhuje sa, že pomôže to minimálne 90 teda 900 e, zamestnancom e, v tom zmysle, že sa dostanú naspäť na trh e, práce. Hodnotenie zo strany komisie bolo uzavreté 5.9.2016 a bolo tam uvedené, že sa splňajú všetky podmienky na mobilizáciu daného fondu v uvedenom objeme. Dôvody prepustení boli uzatvorenie liniek, na výrobu hardveru e, vo viacerých e, e, továrniach vo Švedsku. Ericsson je v situácii, ktorá je podobná ako aj pre iné firmy. Stagnácia, ktorá vyplýva z krízy, potom je tam veľká hospodárska súťaž, pokiaľ teda ide najmä o východo, alebo východných alebo azijských E, výrobcov a potom, e, pokiaľ ide výrobu hardveru, tak už 30 rokov vlastne Ericsson postupne utlmuje túto aktivitu. Chcem teraz zvorazniť, že profil pracovníkov, ktorí e, prichádzajú o prácu, je podobný. Vždy sú to teda častokrát sú to skôr starší ľudia, ktorých súručnosti nie sú také, ako sa dnes, čo sa dnes požaduje na trhu práce. Švedské orgány sa rozhodli, že doplnia tento fond aj v najviac zasiahnutých e, oblastiach. Švedsko chce túto pomoc e, dať do rôznych e, druhov opatrení. A posledná vec, treba spomenúť dôležitosť toho, že fond nenahrádza povinnosti podniku, tak ako to vyplýva z národnej legislatívy alebo kolektívnej dohody, ani opatrenia, ktoré sú v súvislosti s reštrukturalizáciou či už podniku alebo sektoru. Takže e, v, v, zohľadňujúc e, všetky okolnosti a zohľadňujúc to, že všetky sú tie podmienky splnené, tak myslím si, že by sme mohli schváliť e, využitie tohto Európskeho fondu, aby pracovníci mohli z toho ťažiť čo možno najskôr lehoty. 16.9. sú návrhy a potom vypočujem si rozhodne veľmi rád, či budete mať nejaké vy k tomu. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Sú k tomu prosím nejaké otázky? Ak nie, tak ešte pripomeniem eh, ďalšie relevantné dátumy. Respektíve pripomenul už spravodajca, ešte by som chcel upozorniť aj spravodajcov pre ostatné oddiely rozpočtu 2017, že stretnutie, ktoré malo začať o 17. hodine, začne i hneď po ukončení našej schôdze, teda aby sa neznepokojovali. znepokojovali. Tlmočníkom oznamujem, že budú pracovať do 17.30. Náš kolega Georgios Kristos teraz dostáva slovo vo veci Fondu Solidarity v kontexte Jonských ostrovov. Ďakujem pekne. Ide o návrh správy, kde sa navrhuje mobilizácia Fondu Solidarity Európskej únie na to, aby sa poskytla finančná pomoc súvisiaca s katastrofou v Grécku po zemetrasení z novembra 2015 a toto zemetrasenie ovplyvnilo Trionské ostrovy, Jeskada, Kefalonia a časti Ifaky. Dvaja ľudia prišli o život, žiaľ, a viacero bolo zranených a, a tiež došlo k rozsiahlým škodám na infraštruktúre týchto turistických ostrovov. Teda podľa našich kritérií ide o regionálnu katastrofu a je potrebné zmobilizovať tieto prostriedky, aby sa mohla poskytnúť pomoc tomuto regiónu, aby sa mohol rozvíjať ekonomicky. Celková suma pomoci predstavuje 1,6 milióna eur. Je to eh, iba malý podiel z celkových nákladov, ktoré musia znášať miestne regionálne orgány, eh, čo predstavuje 60 až 65 milióna eur. Musím ešte kolegom oznámiť, že navrhovaná mobilizácia si nebude vyžadovať úpravu rozpočtu na rok 2016 ani sa to nebude vyžadovať žiadny návrh opravného rozpočtu, najmä po mm, vyjadrenia, ktoré som si vypočul, zdá sa, že je dosť prísny prístup k spravovaniu rozpočtu. Odporúčam kolegom čo najrychlejšie schválenie tohto návrhu ako prejav solidarity s týmito postihnutými gréckými ostrovmi a celým regiónom. Ďakujeme pekne. Sú k tomu nejaké otázky, prosím? Alebo vyjadrenia nie. Takže tým pádom Zrejme sa dohodneme na tom, že rozhodnutie bude veľmi rýchle. Teraz budeme hlasovať najskôr presuny, ktoré nám predloží náš spravodajca na rozpočet na rok 2016, e, pán Fernández, nech sa páči. Nemám žiadne e, presuny. Chcel by som zvorazniť jednu vec, o ktorú som už spomenul. E, viem, že komisia tu nie je, ale preto na to spomeniem, komisia urobila svojvoľný presun prostriedkov vo výške 99 miliónov eur z nového mechanizmu na naliehavú pomoc v rámci Európskej únie. Už teda je to v rámci tých 10%, ale obišla tým Európsky parlament. Zdôrazňujem, že sme prijali, teda odobrili túto novú položku eh, maximálne eh, výške 100 miliónov eur, ale za predpokladu, že to nebude mať negatívny vplyv na proces relokalizácie otečencov. A teraz táto položka eh, je znížená bez toho, aby bol parlament vôbec informovaný. A zdôrazňujem, že presuny, e, takéto svobodné presuny, ktoré majú rozpočtové následky, najmä také, ktoré majú rozpočtové dôsledky na priority Európskeho parlamentu a ktoré sú e, také, e, také vysokej sumy a obnose, ako napríklad tento 99 miliónov eur, musia byť komunikované parlamentu. Môže sa tým totiž zmeniť rozpočet ak sa to nahromadí, najmä bez toho, aby to nejakým spôsobom spravocoval rozpočtový orgán, ba dokonca v niektorých prípadoch to môže byť proti postoji Európskeho parlamentu, ak by napríklad dva takéto samostatné presuny, ktoré mali prejsť Európskym parlamentom, mohol by parlament, dajme tomu, byť aj proti. Chcel by som ešte eh, teda raz zdôrazniť, že komisia postupovala takto bez e, stanoviska Európskeho parlamentu, musíme zdôrazňovať, že parlament musí byť informovaný o týchto presunoch, aj keď e, žiadne pravidlá porušené nie sú. E, podporovala som to pán spravodajca. Dúfam, že zajtra do poludnia bude komisia prítomná na našom stretnutí. Ja navrhujem, aby sme začali tým, že komisiu e, vyzveme, aby zareagovala na túto výčitku. Aha, zajtra nebudú prítomní, práve mi hovoria. Dobre, takže to musíme odložiť na ďalšiu schôzu výboru. Začiatkom oktobra. Pán Dupré. K ďalším oddielom. Dva malé presuny. E, pán predseda, ktoré nie sú nejako mimoriadne dôležité ani vo vysokej sume dvor auditorov a, a ombudsman, najskôr dvor auditorov. Ide o presun vo výške 80 tisíc eur z dvoch položiek k položkám náklady na služby prekladov na predchádzajúcej schôdci som už naznačil, že dvor auditorov požiadalo presun 126 tisíc eur na tieto posty, pričom to odôvodnil tým, že dvor auditorov musí čeliť e, zvýšeným nákladom na preklady vzhľadom na to, že sa vypracovať čoraz viac e, mimoriadných e, správ. Neviem, či tu máme zástupcu dvora auditorov. Mohol by nás informovať o kritériách, podľa ktorých sa budú vyberať tieto správy. Ide totiž o doznačné navýšenie prostriedkov. Ehm, ak by nám teda Dorodejdor mohol niečo vysvetliť, eh, tak k tomu nebudeme potom žiadne námietky. Máme tu dvor auditorov zastúpený, áno. Mm, ešte predtým, ako odpoveda, odpoviete, pán Maňka sa ešte hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Takisto nemám problém podporiť tento návrh. Eh, určite sú preklady dôležité, ale principiálne eh, by som takisto sa chcel opýtať dvora auditorov na jednu vec. Presne pred desiatimi rokmi dvor auditorov pripravil jednu správu, v ktorej zistil, že keby, keď inštitúcia potrebuje niečo prekladať a keby využila služby inej inštitúcie, tak by sme ušetrili v spoločenstve 11 miliónov eur ročne. Chcem sa opýtať, či sa takýmto spôsobom aj dvor auditorov správa a ďalšie inštitúcie, že e, keď sú na vrchole a nestíhajú prekladať, či najprv si preveria, či iná inštitúcia nemá voľné kapacity. Ďakujem mutualisation des moyens. Oui, merci beaucoup, monsieur. Teraz zástupca dvora auditorov dostáva slovo, aby odpovedal na otázku pána Dupré aj pána Maňku. Ďakujem pekne. Čo sa týka otázky pána Dupré, dvor auditorov vychádza pri svojom ročnom plánovaní z analýzy rizika a tiež výsledkov prekladajúcich auditov, ale predovšetkým e, sa opiera o stanovisko a priority Európskeho parlamentu. Predseda e, dvora auditorov sa dvakrát ročne stretáva s e, konferenciou predsedov výborov, kde hovoria o kritériách ktoré e, si Európsky parlament žela zohľadniť e, prístupe k konkrétnym špecifickým správam dvora auditorov pri postupe absolutória. Taktiež Európsky parlament často prekladá požiadavky dvoru auditorov e, vykonať konkrétne audity, ktoré sa vzťahujú na konkrétne um, osobitné správy. Dvor auditorov predkladá a následne konferencii predsedov výborov e, svoje stanovisko. Samozrejme, podľa možnosti, ako to stíha spracovať, e, ak teda je takáto um, požiadavka. E, čo sa týka využitia dostupných zdrojov v iných inštitúciách, áno, to robíme. Už sme požiadali o pomoc a aj služby rady a komisie pre preklad a už sme aj tieto služby využili, aj keď e, tento konkrétny transfer sa týka externých prekladov. Ešte stále e, sa tým vykrývajú e, potreby oddelení menších jazykov. Ako viete, v tomto smere sú zdroje obmedzené My sme však potrebovali tie hlavné jazyky a tam sú potreby a dopyt. Je tam veľmi veľký pre angličtinu, nemčinu, francúzštinu a tak ďalej. Pán Dupré, e, ďakujem pekne. Ďakujem za tú odpoveď od zastupcu e, dvoru auditorovi ste povedali ste, ako to je s tou konferenciou, e, pretože to teda nezávisí od vás. Takže výhrady nie sú, sú nejaké výhrady zo strany členov výboru. Ak nie, tak budem to brať, že tento transfer je schválený ombudsman. Pán predseda, tento transfer nepredstavuje žiaden, žiaden problém. Je to 138 tisíc eh, eur a ide tam o posilnenie vzdelávania v niektorých oblastiach, ako napríklad informačné technológie, rozvoj občanov, e, vybava e, kancelárií, keďže je tam nová vlastne e, budova, niektoré ďalšie menšie veci. Ja si myslím, že to je tam odôvodnené, nemali by to byť nejaké problematické položky. Pani Holmajer, ešte k poslednému bodu e, k nehnuteľnostiam. E, máme jednu konkrétnu budovu, ktorú musíme prejednať. Konkrétne ide o budovu ESVČ v Južnej Kóreji. V súčasnosti je delegácia v, v VŽS problémy v tejto veži sú e, také, že v 90. roku sa neskôr prenajalo 16. poschodie, potom e, sa priestory museli zväčšiť a potom sa muselo prenajať aj 12. poschodie, teda je to 4 e, poschodia medzi tým. Okrem toho sa plánujú aj renovačné práce a keďže viacero členských štátov prejavilo záujem spojiť sa v znašení nákladov na prenájom. Vybral sa jeden konkrétny objekt. Tu náklady sú oproti eh, tej predchádzajúcej budove eh, na rovnakej úrovni, eh, sú dokonca mierne nižšie, teda v podstate rovnaké, aj keď dvaja zamestnanci navyše musia byť umiestnení a taktiež sú väčšie spoločné plochy Česká republika, Lotyšsko, okrem iného aj Fínsko a Dánsko sa zúčastnia takto druhu spolupráce, teda budú zdieľať spoločné priestory. Keďže Žerár ma už nechce počúvať a chce ísť domov, poviem kolegom len toľko, ak tie nevyspravodajca nemajú, eh, teda ak by nemali tie nevyspravodajcovia žiadne námietky, tak by sa dali odhadnúť stiahovacie náklady na zhruba 300 tisíc eur, e, celkové náklady 6 miliónov. Je to teda rozumný prevod, e, získame tým viac miesta, nebudú celkové náklady nejako výrazne vyššie, teda z môjho pohľadu je to priateľné. Ak nemá predseda žiadne námietky, tak e, ja to odobrujem. No, no, mais moi j'avais, je sais pas pourquoi, il y avait une Boli tam nejaké reči, že vy by ste tam chceli mať nejaké ďalšie lehoty ešte dodatočné a teraz ste povedali, že ste tú analýzu vykonali a že podľa všetkého e, tento návrh možno schváliť. SVČ pôvodne um, poskytla iba jednu malú informáciu a potom, keď sme na to upozornili, e, e, že sa trochu pomýlili o zhruba 3 milióny eur. Tak to napravili. Myslím, že zvyšok informácií sedel. Dosť ma zarazilo, že si čo nevšimlo, že sa prepočítali o 3 milióny. Nemalo by sa to už v budúcnosti stať. Toľko teda k tomu môžem povedať ako spravodajkyňa. Bien, y a-t-il des questions? Ďakujem pekne, sú nejaké otázky k tomu? Tam sa teda pomýlili o 3 milióny? Operácia je vyvážená s tým, čo stalo Európsku úniu, e, teda tie budovy alebo priestory v Južnej Koreji. Koreji. Táto operácia je operáciou, ktorá nebude viesť k nejakým dodatočným nákladom a teda môžeme ju schváliť. Dobre tomu rozumiem? Áno. Dobre, nikto sa nehlasí. Takže kto je za návrh spravodajkyne? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Čiže jednohlasne sme to schválili. E, čo máme ešte na programe, to je vlastne všetko. Stretávame sa zajtra o 9.00 na výbore. Ďakujem pekne za vašu účasť. E, uzatváram toto stretnutie.